Good morning, ladies and gentlemen. Please take your seats. Dobrý deň, kolegovia. Prosím, posadajte si a môžeme začať e, s dnešnou schôdzou Regi. Thank you very much. Ďakujem pekne. Začneme teda s hlasovaním a na hlasovanie máme dnes iba jeden dokument, a to je Európska stratégia pre Alpský región. Pani Bresol je spravodajkyňou a svoj návrh e, správy ešte v apríli predstavila na výbore Regi, Regi a do lehoty sme dostali 217 pozmeňovacích návrhov a takisto pani spravodajkyňa navrhuje viaceré kompromisné návrhy, takže chcem sa spýtať pani Bresl, Breso, pardon, chcete sa vyjadriť ešte predtým, ako budeme hlasovať? Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som sa akurát poďakovať kolegom za všetkú prácu, ktorú e, oni vykonali. Mali sme viaceré stretnutia e, s tieňovými spravodajcami, snažili sme sa nájsť kompromisy a myslím, že sme nakoniec sa dopracovali k textu, ktorý má E, podporu, celkom konsenzuálnu samozrejme, možno jeden, dvaja ľudia budú mať iný názor, alebo jedno, jedno alebo dve hlasovania budú odlišné, ale vo všeobecnosti si myslím, že sme e, sa celkom dohodli v rámci tých kompromisných návrhov. Myslím, že tie návrhy e, vylepšili tú správu a chcem sa preto poďakovať všetkým kolegom, ktorí k ním prispeli. A takisto sa chcem poďakovať aj zamestnancom výboru, naozaj nám veľmi pomohli. Mali sme vyše 200 pozmeňovacích návrhov a naozaj bolo teda na čom pracovať, takže ďakujem. Dobre, môžeme teda hlasovať. Pozmeňovací návrh číslo 42 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 43 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromisný návrh 34 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 54 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 3, za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 8, za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 23, za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 4, za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 5, za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 6, za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 7, za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 32, za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 81, za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 20 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 27 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 28 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 24 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 86 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 87 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 88 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 31 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 29 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 95 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 96 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 98 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 99 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 101 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 122 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis raz, dva, tri, e, za, proti, zdržali sa, to si overíme. Teda návrh 123. Návrh 123. 23. Ospravedlňujem sa predsednička, nie kompromis, ale návrh číslo 123. Ja som sa pomýlila. 123. Podmienovací návrh, elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Prepačte, ja som sa pomýlila. Kompromis 13. Za. Proti. Zdržali sa prijatý. Návrh 127 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. Ústny pozmeňovací návrh tu máme, ale teraz ideme na kompromis 14 za. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. Kompromis 30 za, proti, zdržali sa. Prijatý Kompromis 15. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Yes, yes, yes, compromise 30. Áno, kompromis 30, o tom sme hlasovali. Návrh 138. Druhá časť tohto návrhu. Za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 142 sa, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 143 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 144 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 16. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 154. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Ústny pozmeňovací návrh od spravodajkyne. Je niekto proti ústnemu pozmeňovaciemu návrhu? Dobre, už sme to vlastne odhlasovali. 155 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 156 za, proti, zdržali sa, prijatí. 159 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 161 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 162 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 163 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 164 za, proti, zdržali sa, prijatí. 165 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 167 za, proti, zdržali sa, prijatý. 168 za, proti, držali sa, zamietnutý. 169 za, proti, držali sa, prijatý. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 25 za, proti, zdržali sa, prijatý Kompromis 19. Za, proti, zdržali sa. Prijatý. Návrh 176. Za, proti, zdržali sa. Zamietnutý. Návrh 177. Za, proti, zdržali sa. Zamietnutý. Návrh 179. Za, proti, zdržali sa. Zamietnutý Kompromis 18. Za, proti, zdržali sa. Prijatý. Návrh 189. Za, proti, zdržali sa. Zamietnutý. Kompromis 21. Za. O, tu hlasujeme po častiach, prepáčte. Hlasujeme v dvoch častiach. Časť prvá, kto je za? Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Časť druhá za, proti, zdržali sa. Aj druhá časť prijatá. Návrh 200 e, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 33 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 203 za, proti, zdržali sa, Zavr, e, návrh zamietnutý. 206 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 215 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 1, to sú úvodné ustanovenia, kto je za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Číslo 2, za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 3, za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 4 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 5 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 6 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. Kompromis 36 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 11 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Návrh 12 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Návrh 13 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Návrh 14 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Návrh 15 k za proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 16, e, tiež k cečku. Tam máme ústny pozmeňovací návrh. Je niekto proti ústnemu pozmeňovaciemu návrhu? Nie, takže hlasujeme o 16, o 16 aj s týmto návrhom ústnym, to je za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Číslo 17, za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 18, za, proti, zdržali sa, Návrh prijatý. Číslo 19. Tiež k cečku. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Návrh 20. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 21. Za. Proti. Zdržali sa. Zametnutý. 22. Za. Proti. Zdržali sa. Zametnutý. 23 za. To je ústny pozmeňovací návrh. Je niekto proti ústnemu pozmeňovaciemu návrhu? Nie. Takže hlasujeme o 23 v pozmenení ústnom. Za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. 24 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý. 25 k Ečku za, proti, zdržali sa. Prijatý. 26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 prijatý. 40 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 41 za, proti, zdržali sa, prijatý. Teraz návrhy výboru EMPO. Pani Bresa, nech sa páči. Chcela by som iba povedať jednu vec, a to síce, že sme akceptovali mnohé návrhy od rôznych výborov v tomto pozmeňovacom návrhu, čiže mnohé z tých pozmeňovacích návrhov de facto sme už zaangažovali tých, alebo začlenili do tých kompromisných návrhov, lebo to som chcela povedať. Dobre, to bolo veľmi dôležité povedať, prečo niektoré veci teda zamietame. The rapporteur suggests minus. Everybody agrees. We, we can pass the I'll try to... Dobre, takže pozrieme sa na to po blokoch. Takže návrh A až K. Za, proti, zdržali sa, zamietajú sa. Teraz návrh L. Alebo nie. To je kompromis. Odpovedá to kvôli kompromisu. Takže teraz návrh M. Nie, L odpada, takže M až O. MNO. Okrem teda tých, čo odpadajú. Dobre, takže do, iba pre zápisnicu. Takže M až po 18, okrem tých, čo odpadajú. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietajú sa. Teraz návrhy výboru NV. Takže rovnako. A až C, blok, to je za, to je proti, to sa zdržal, Zamietajú sa. Kompromis 38. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. A teraz návrhy od E až po kompromis 35, okrem tých, čo odpadajú. To je za. To je proti. Kto sa zdržal? Zamietajú sa. Teraz kompromis 35 za, proti, zdržali sa schválený. Teraz návrhy 25 až 32 za, proti, zdržali sa, zamietajú sa. Návrhy výboru pre dopravu a cestovný ruch rovnako A až F, alebo pardon, až 14, od A po 14, okrem tých, čo odpadajú. Za. All, all the others, this block has been fine because we've all had the same voting lines. Takže máme rovnaké hlasovacie línie tento blok je v poriadku, podľa mňa. Is that correct? Uh, A to C is... A až C, tie sú v poriadku. Takže navrh A, za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Navrh B, je za, to je proti, zdržal, zamieta sa. C, za, proti, zdržali sa, Zamieta sa. No a teraz až budeme hlasovať bloku. Alebo nie? Áno. Takže len mi prosím povedzte, o ktorých chcete hlasovať zvlášť. O všetkých. Takže D teraz. Dobre. Takže návrh D za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Návrh E za. Proti? Drželi sa? Zamieta sa. Chcete to overiť? Dobre. Takže návrh D sa ide overiť elektronicky. Môžete hlasovať. Alebo E alebo D chcete? Chcú overiť ešte D. D. D ako Dunaj. Takže môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Návrh E. To je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Návrh F. Za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. G, H, 1, 2, 3, 4 odpadajú. Môžeme hlasovať 5 až 13 v bloku. Dobre, takže 5 až 13, okrem tých, čo odpadli. Za, proti, držali sa, zamieta sa. Teraz návrhy výboru pre eh, polnospodárstvo a, vide, a vidiecký rozvoj. Takže chcete niekto hlasovať o niečom zvlášť, alebo oddelenie. Takže do 24. Nie. Chcete to zobrať zvlášť? Dobre. Takže návrh 1 odpadá. Kvôli kompromisom návrh 2 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa 3 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa návrh 4 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 5 odpadá. číslo 6 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Návrh 7 za. Proti zdržali sa, zameta sa. Návrh 8 odpadá, návrh 9 sa, proti, zdržali sa, zameta sa. 10 odpadá, návrh 11 za, proti, zdržali sa, zameta sa. Návrh 12 za, proti, zdržali sa, zameta sa. 13 za, proti, zdržali sa, zameta sa. 14 za, proti, zdržali sa, zameta sa. 15 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 16 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 17 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 18 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 19 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 20 odpadá, 21 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 22 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 23 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 24 odpadá, 25 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 26 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 27 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 28 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 29 odpadá, 30 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 31 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. A teraz záverečné hlasovanie elektronicky, prosím, môžete. The vote is closed. Už otváram hlasovanie. A Pani Breso, blahoželám, jej správa bola schválená. Takže ďakujem. Môžeme teraz pokračovať. Okay, ladies. Dobre, takže dámy a páni, môžeme pokračovať našimi ďalšími bodmi programu. Ďalej tu máme výmenu názorov v súvislosti so všeobecným rozpočtom Európskej únie na rozpočtový rok 2017 o všetkých oddieloch. No a vítame tu pána Jensa Gajera, ktorý je všeobecným spravodajcom pre rozpočet 2017, hlavným spravodajcom pán Gajer. Chce viesť rozhovor s príslušnými výbormi odpovednými za politiku súdržnosti. Takže teraz diskusia tu prebieha v našom výbore. Dnes bude prebehne prvá výmena názorov Máme tu tiež návrh komisie, ktorý bol posunutý z mája na jún, na koniec júna, ako vieme. Našim spravodajcom je pán Derek Von pre túto tému, ktorý tu dnes nie je a pán Nielsen ho bude zastupovať, ale potom až trochu neskôr sa vyjadrí, ešte nie teraz. Teraz odozdám slovo pánu Gajerovi. Ďakujem. No aby som sa poďakovať za to, že ste mi dali príležitosť hovoriť o tom nadchádzajúcom rozpočte pre rozpočtový rok 2017. A ja som ten návrh rozpočtu, ja som zodpovedný za ten návrh rozpočtu pre Európsky parlament a ako už pani predsednička uviedla, tak tento rok to cvičenie robíme trochu ináč, než e, sme robili po iné roky. Už ste to naznačili, Takže komisia jeho zverejnenie asi 4 týždne posunula. V normálnom prípade by sme ho boli mali už 28. mája a komisia bola toho názoru, že ešte potrebujú čas, aby znovu prepočítali náklady napríklad na zvládnutie utečeneckej krízy no, no, no, dátum zverejnenia potom príde až po britskom referende. To s tým samozrejme nemá nič spoločné. Zastupujúci generálny riaditeľ to ešte potvrdil, že to absolútne nesúvisí s tým britským referendom. To vidím skôr tak ironicky. Všetci viete, že momentálne na komisii nechcú vylakať britských voličov. Takže tam je to pre nich problém. Viac než na rade. A Európsky parlament napríklad nepracoval 6 týždňov v roku 2014 pred európskymi e, voľbami, tak tedy sme zvolili podobný postup, ale otázka je, ako rýchlo sa dohodne rada toto ešte nezodpovedaná otázka. Na to vedlo k tomu, že včera v rozpočtovom výbore sme sa rozhodli, že ten prvý trialóg neprebehne ešte pred letom, ale až po lete, lebo tam by rada mala málo času. Sú samozrejme aj organizačné problémy, aj finančné problémy. Máme tu také prvé úsmernenia pre rozpočet, ktorý ktoré sme odsúhlasili na aprílovej plenárke a potom sme teda sa stanovili argumenty Európskeho parlamentu v takých hrubých rysoch. No a vychádzali sme z toho, že získame veľkú väčšinu, ktorá sa našla k mojej veľkej radosti. Tieto smerne vychádzajú z toho, že finančné potreby pre roku 2017, pre 2017 sa nebudú príliš líšiť od finančných potreb roku 2016. A toto tu ide o to, že sa mobilizovalo 5 miliard finančných prostriedkov, aby sme dostali pod kontrolu utečeneckú krízu. Na jednej strane sme chceli odstrániť dôvody, ktoré vyháňajú ľudí z domovy, na druhej strane sme podporovali členské štáty pri zvládaní tejto krízy. To znamená e, rozpočtovo, že kategórie 3 a 4, 3 to je domáca politika, 4 e, zahraničná politika, že sú vyčerpané až po tú e, vrchnú hranicu, ktorá v podstate je povolená. A ja to vidím tak, že finančné náklady v roku 2017 by mohli byť dokonca aj nižšie než v roku 2016. To znamená dve veci. Na jednej strane naše rezervy v týchto dvoch kategóriách nie sú k dispozícii a keďže kategórie rozpočtov sa v podstate až na malé výnimky vôbec nekryjú, a tie výnimky sú veľmi technicky komplikované, tak v podstate nemôžeme ani presúvať e, prostriedky z iných rozpočtových kategórií do tých kategórií 3 a 4. Takže o tomto sa bude rokovať s radou, pretože oni sa vždy snažia o to, medzi tou vrchnou hranicou rozpočtu a e, e, vrchnou hranicou potom e, medzičasového vyhodnotenia viacročného finančného rámca nechať určitú rezervu. No ale argumentujú tým, že by sme nemali teda príliš navyšovať naše výdavky. No a toto je problém, ktorý máme s týmto rozpočtom, ale ďalšie priority, ktoré si Európsky parlament stanovil v minulosti, musia byť taktiež zohľadnené. Ja vám chcem aj pripomenúť, že taktiež na financovanie fondu FC, Fondu pre strategické investície, budeme potrebovať pre 2017 aspoň 4 miliardy eur a potom ešte aj v nadchádzajúcich rokoch, tak aby sme naplnili tú e, garančnú sumu pre fond EFSI. Takže ešte treba načrieť do mašinerie rozpočtu, aby sme tie miliardy tam niekde našli. A toto všetko ukazuje, alebo aspoň podľa mňa, že ten predbežný e, viacročný finančný rámec je niečo, e, čo v Nemecku nazývame takým plánom pre pekné počasie, pokiaľ neprídu nejaké obrovské krízy. Za normálnych okolností by to mohlo fungovať, ale myslím si, toto sa už dostáva tak v podstate na okraj fungovania. No a pokiaľ si nedokážeme, samozrejme fungovanie rozpočtu si nedokážeme predstaviť bez e, ďalších konzultácií ohľadom predbežného viazočného finančného rámca. V našich usmerneniach Európsky parlament taktiež rozhodol, že vyzveme komisiu, aby rozpočet trochu lepšie, tesnejšie prepojila s finančnými nástrojmi, ktoré sú k dispozícii, aby sme zvýšili mieru pridanej hodnoty na európskej úrovni. No a máme tu z roku 2015 eh, hospodárskú eh, predpoveď. Eh, v rámci Európskeho semestra. Taktiež sa počítal potenciálny rast. Ja si myslím, že tieto hospodárske nástroje je treba samozrejme objektívne vyhodnotiť, je treba, aby to všetko podliehalo demokratické diskusie v Európskom parlamente a potom uvidieť, uvidíme, ako um, komisia potom nastaví výhybky pre budúcnosť v rámci rozpočtu. Je treba to jasne všetko povedať, myslím si, skutočne túto, to zvyši aj silu nášho príspevku do procesu. No a taktiež naše ciele sú stavené v rámci stratégie Európa 2020. Tam sú určité veci, ktoré sú pre mňa dôležité, napríklad boj proti nezamestnanosti mládeže, tam máme nástroj e, Európskej iniciatívy pre mládež, potom ďalej je to boj proti chudobe v Európskej únii, predovšetkým chudobe detí. Všetko toto budeme musieť zohľadniť, keď budeme zostávať rozpočet. A toto za ťažkých politických podmienok, ktoré všetky poznáte. A to ešte aj za situácie na rade, kde ich ochota mobilizovať finančné prostriedky nie je veľká, ale možno si uvedomia časom, že to v podstate ináč nejde. Takže toto sú rámcové podmienky, ako ich vidím ja a teším sa aj teraz na vaše pripomienky. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za vaše poznámky na úvod našej diskusie. Teraz dávam slovo pánovi Nilsenovi, ktorý predstaví stanovisko pána Bona, ktorý je našim spravodajcom vo výbore regi. Pán Nilsen, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Reg nie je medzi nami, e, myslím, že je vo Velse, e, kde robí svoju kampaň. Ale napísal mi niekoľko poznámok a tie prečítam, teda to je to, čo on napísal. A iste by sa rád vyjadril aj k tomu, čo povedal Jens, ale toto, čo e, podľa neho je dôležité pre výbor Regi. Uvedomujeme si dôležitosť vstupu do nášho vstupu do výboru e, budget. Pre nás e, výbor Regi, e, kohezná politika e, predstavuje najväčšiu investíciu EÚ do ekonomiky a zmenšuje rozdiely medzi európskymi regiónmi a tým, že posilňuje e, súdržnosť, ekonomickú súdržnosť. Preto rozpočet 2017 je veľmi dôležitý a musíme si ho veľmi pozorne preštudovať. Musíme zabezpečiť, že budeme mať dostatok zdrojov v rozpočte, najmä v hlave 1b, aby sme splnili všetky platobné povinnosti pre e, kohezné fondy. Preto je veľmi dôležité, pokiaľ ide o nedostatok e, platieb, e, ktorý má za dôsledok meškanie platieb pre príjemcov rozpočet 2017 by sa mal venovať tomuto problému. Potrebujeme dobrý plán. Vyzývame tiež komisiu, aby e, prišla s e, istým e, progresom, pokiaľ ide o financovanie, aby sa znížilo, znížila záťaž, pokiaľ ide o implementáciu projektov. Tiež chceme povzbudiť to, aby sme sa sústredili na výsledky. Potrebujeme spôsoby, ako dokážeme zmerať efektivitu európskych zdrojov, kde poukázať na to, kde sa dobre použili európske zdroje a kde je možné urobiť zlepšenia. Preto by sme mali hľadať aj úspory, aby sme mohli použiť každé euro efektívne. Keď bojujeme za budúcnosť politiky, koheznej politiky, musíme zabezpečiť to, aby e, naše úsilie spôsobilo, malo za dôsledok zmenu. Preto tento e, potrebujeme e, na novo e, ustanoviť vlastne e, v rozpočte témy európskej konektivity a tiež vlastne stav pred EFSI. 13. júla 2016 budeme o tejto veci rokovať a potom predložíme naše pozmeňujúce návrhy 20. júla 2016, ak to bude potrebné. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Máme tieňových spravodajcov k tomuto stanovisku. Kto z nich chce prehovoriť? Pani Mispierky tu nie. Pán, pán Nisterloj, nech sa páči v mene EPP. Za EPP podporujem tie prípravy, ktoré boli vykonané v roz, výbore pre rozpočet. Máme veľmi dobré vzťahy s výborom e, pre rozpočet a so správodajcom každý rok vlastne ide o to isté. Rada má tendenciu sa chce vrátiť e, k rozpočtom, ktoré sú potrebné pre regionálnu politiku, takže môžeme sa spoliehať na e, našu doterajšiu metódu, teda vrátiť investície späť do koheznej politiky na úroveň, na ktorej sme sa prv zhodli. Druhá poznámka. Keď si všimneme nový vývoj, napríklad FC eh, z minulého týždňa, v plenárke sme počuli, že FC eh, má dobrú výkonnosť, eh, možno ho rozšírime, predlžíme. My by sme radi videli, trochu podrobnejšie výsledky tohoto nového nástroja. Máme k dispozícii prvé výsledky, pokiaľ ide o multiplikátorov a je to neuveriteľné, čo hovoria. Hovorí sa tu o násobiacom e, e, efekte 16 či 32 my ale vždy sme počúvali teraz o násobení vo výške 4, teda 1 euro z kohezných fondov e, spolu s investíciami do, e, teda e, zo strany národných regionálnych orgánov a tiež súkromných investorov, tak ten násobiaci efekt bol 4. Ale každý hovorí, ak zapojiť e, napríklad požičky, to je presne to isté. Ale ja som e, sa poučil v mojej, mojej doterajšej skúsenosti, že každá požička sa musí vrátiť. Teda toto tak ľahko nemôžeme prejsť mlčaním. Preto tento e, na náš výbor bude pripravovať správu z vlastnej iniciatívy a chce sa bližšie pozrieť na tento typ nástrojov. E, teda ak napríklad dojde ku zlyhaniu na trhu, či je možné použiť tieto zábezpeky, pokiaľ ide o pôžičky. E, súkromní investori nemajú záujem o vytváranie e, investícií do výskumu z dôvodov konverzie. A ďalšia vec. Áno, je to úžasné, že máme tu takúto likviditu v rámci EFSI, a, ale je to ako s predpovedou počasia. Môže pršať tu a môže pršať tam e, zajtra. E, nemáme vôbec ani potuchy o tom, ako vlastne tieto e, predpovede vznikajú teda my potrebujeme tematický výskum. Toto sa možno presne netýka rozpočtu 2017, ale chcem vysloviť toto varovanie. Potrebujeme dôkladnú diskusiu o týchto investičných e, prúdeniach a potrebujeme dodatočné nástroje, ktoré sa už aj vytvárajú. Takže chcem počiarknúť, že Potrebujeme dobré správy zo strany Európskej komisie, potrebujeme dôkladnú reflexiu prv, ako urobíme závery o našich nástrojoch. A kým je to takto nejasné, ako je to pre mňa nejasné, e, musíme sa e, spoliehať na stabilný rozpočet, na ktorom sme sa zhodli. Tieto peniaze sú potrebné v budúcich rokoch operačné programy e, sa uplatňujú v praxi, možno sme e, s tými programami prišli, s tými novými programami prišli neskoro. Ale tá dobrá správa je, že Európska komisia by mohla e, splniť svoje záväzky, pokiaľ ide o tie nezaplatené pohľadavky, to je 25 miliárd z minulých rokov. A E, e, teda to bude e, doslova lavinový efekt, teda budú prichádzať účty veľmi intenzívne, tie nesplatené účty z minulých rokov. Takže to sa zopakuje v roku 2018-2019. Takže, takže tá, to naše načenie by nemalo byť príliš veľké, lebo komisia hovorí, hm, dosiahli sme výsledky. Áno, keď sa pozeráme späť, dobre, a to je dôležité, že sa splatili nezaplatené účty, ale toto nie je zábezpeka pre budúcnosť. Teda v budúcich rokoch budeme mať veľký problém. Ďakujem, že ste medzi nás prišli a že dobre robíte svoju prácu. Ďakujem. Pani Tomašič, vy ste tieňový spravodajca, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Očakávame realistický rozpočet, teda fiskálnu konsolidáciu a tiež povzbudenie rastu. Podporujeme realistický rozpočet pre rok 2017, ktorý bude vyvážený medzi fiskálnou prudenciou a novými investíciami, ktoré podporia eh, rast a rast zamestnanosti mal by to byť e, e, transparentné posúdenie potrieb, ktoré vychádzajú z obsiahlých a dôkladných rozpočtových informácií, ktoré sú potrebné na dosiahnutie týchto cieľov. Tiež je potrebné zvorazniť význam pre e, teda obmedziť dodatkové rozpočty a to musí umožniť členským štátom, aby načas mohli posúdiť e, svoje e, očakávané príspevky do rozpočtu EÚ. Ďakujem. Ja som ďalším tieňovým spravodajcom, takže budem hovoriť za skupinu ALDE. Najprv sa vám chcem poďakovať, pán Gajer, za túto výmenu názorov, e, hoci je to ešte veľmi skoro v celom tom procese. Je veľmi dôležité, že máme stanovisko Európskeho parlamentu. Pre nás je tiež veľmi dôležité, aby sme v rozpočte videli v rozpočte pre 2017 synergiu a komplementaritu medzi rozličnými finančnými nástrojmi, ktoré sú k dispozícii Európskej únii. A to zahrňa aj fondy, kohezné fondy SFC a SFI e, eh, eh, fondy a tiež iné horizontálne programy. Je pre nás veľmi dôležité, aby sme na území Európskej únie, mali dobre plánované a dobre riadené e, e, riadený rozpočet, ktorý je efektívny, ktorý naozaj prispieje k zmene v prospech rastu a zamestnanosti a rastu hospodárstva. E, Hovoríme o rozpočte 2017 v tom istom čase, keď hovoríme o revízii e, viacročného finančného rámca. Hovoríme o istom teda prehľade alebo revízii tohto rámca. Je veľmi dôležité, aby sme si všimli tie hlavné smery, E, ktorými sa musí zmena e, e, viacročného finančného rámca uberať a aby sa to odrazilo aj v rozpočte 2017, pretože to bude rozpočet, ktorý mm, počiarkne, zdôrazní nové prostredie, ktorému čelíme, ktoré sme v roku 2013 vôbec neplánovali, keď sme vtedy hovorili o viacročnom finančnom rámci. Podobne ako pán Nisterloj, a ja chcem povedať, že je veľmi dôležité, aby sme v rozpočte 2017 mali všetky opatrenia, ktoré predídu eh, vytváraniu meškaní eh, v budúcich rokoch. Máme trošku lepšiu situáciu v rozpočte, ale to je preto, lebo máme veľmi obmedzený počet platieb najmä pokiaľ ide o operačné programy, pretože e, tieto programy e, sú iba na začiatku. A, takže potrebujeme opatrenia, ktoré predídu e, vytváraniu meškaní e, v budúcnosti. Rozpočet 2017 je preto veľmi dôležitý z, tohto, e, z hľadiska dlhodobého plánovania. Tiež by som chcela zdôrazniť, že operačné programy sú vlastne v počiatočnej fáze implementácie, ale v roku 2017 očakávame, že nové operačné programy sa rozbehnú a nové politiky sa rozbehnú, takže rozpočet 2017 by to mal odrážať. E, teda očakávame, že začne skutočná implementácia týchto programov roku 2017. Ďakujem. Takže to je zo strany e, e, skupiny Alte. Ďalší e, tieny spravodajcia, pán Romaže, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem e, pekne. My sme kolegovia na výbore pre rozpočet. Ja som tiež spravodajca, pokiaľ ide o revíziu MFF a po tom, čo vystúpim, budem e, prítomný na stretnutí, pokiaľ ide o tie kompromisy k tejto revízii. A myslím si, že je možné povedať, že e, tieto e, dve aktivity navzájom veľmi úzko súvisia. Nechcem to nejako detailne teraz preberať, ale myslím, že ak chceme dosiahnuť naše ciele v rámci Eh, jednej správy, tak eh, ide o to, eh, aby sme teda bude to tak, že bude to mať aj dopad na tú druhú správu, pokiaľ ide teda o rozpočet 2017. Tieto veci sú prepojené. Naše diskusie s radou a tá správa 2017. A v obidvoch prípadoch sme si povedali, že nebudeme čakať na návrh komisie na to, aby sme my mohli povedať, aké budú naše orientácie a e, dokumenty Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o revíziu MFF a takisto aj pokiaľ ide o rozpočet 2017, sú považované za dokumenty, ktoré majú politickú silu v tom zmysle, že jasne indikujú a hovoria, aké sú priority Európskeho parlamentu v tejto veci. Mal som e, už príležitosť e, povedať to a vidíme to opakovane, že tento viac e, ročný e, rozpočet, e, či už je to na rok 2016 alebo na rok 2017, proste neumožňuje alebo veľmi slabo umožňuje reagovať na krízy, ktoré nastávajú a de facto všetky tie marže, ktoré máme pre flexibilitu, tu, e, ktoré máme k dispozícii, e, proste sme ich e, ich už, dá sa povedať, vyčerpali a ťažko môžeme zajsť potom niekam ďalej. A mali sme isté diskusie, pokiaľ ide o MFF, hovorili sme na tomto rozpočte a povedali sme, že to berieme, že to rozpočet taký úsporný. Máme možnosť nejakým spôsobom reagovať na tie Eh, možností, ktoré eh, tu teraz ako politici máme. Už sme v tej fáze a dúfam, že všetci politici eh, nejakým spôsobom budú vedieť, čo z toho vyplýva, pokiaľ ide o diskusiu k MFF, pokiaľ ide o teda najmä fondy súdržnosti, kohezné fondy. Sú tu viaceré otázky, ktoré boli položené, jednak sú tu tie platby a od roku 2017 už 17 už platia najmä od 2018 teda, že tieto, týchto platieb sa to už bude týkať a z toho tiež vyplývajú nejaké dôsledky aj na tej rozpočtovej úrovni. A takisto je tu otázka, ktorá sa netýka nás e, priamo 2017, ale predsa len mali by sme sa ako výbor regi e, vyjadriť, pokiaľ ide o dĺžku e, toho rozpočtu alebo dĺžku platnosti. Sú tu isté návrhy, aby sa ten rozpočet nastavil na 5 e, rokov, alebo je 5 rokov a e, teda rozpráva sa o tom, či to má byť nastavené na 5 rokov, či to má byť nastavené na to, ako dlho teda e, bežia jednotlivé programy. Hovorí sa o tom, čo sa týka môjho osobného stanoviska, mám isté obavy, pokiaľ ide o to, aby sme vychádzali e, z dĺžky trvania nejakého programu, pokiaľ je európsky rozpočet, aby potom z toho nevyplynuli nejaké ďalšie e, problémy, pokiaľ ide aj o politiku súdržnosti, aj o polnospodárskú politiku. Čiže v roku 2017 opäť bude treba e, pracovať s obmedzeným rozpočtom, veľmi obmedzeným rozpočtom. Máme tu situáciu, ktorá e, ukazuje e, každý deň, že vznikajú nám nové krízy, sú čoraz e, vážnejšie a vyžadujú si istú rozpočtovú snahu. Mali sme grécku krízu, aj v rozpočte 2017 nejakým spôsobom treba rátať s dôsledkami tých opatrení alebo tých rozhodnutí, ktoré my sme prijali v súvislosti s danou krízou, aby sme Grécku mohli umožniť čeliť niektorým problémom. Ďakujem. Much, Ďakujem. A teraz pán Rope eh, za skupinu zelených. Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, ja by som sa chcel s vami podeliť o naše poznámky k eh, prípravom rozpočtu. Vždy, keď eh, diskutujeme o rozpočte, tak vidíme, že tie množstva očakávané sú väčšie, než sú naše možnosti. No a keď prichádzajú krízy, tak e, e, potrebujeme ešte viac. Keď plánujeme rozpočet, je veľmi dôležité, aby sme si stanovili priority. A preto je veľmi dôležité, aby sme tieto priority dokázali finančne pokryť. Nestačí len e, stanoviť priority, je tiež potrebné ich aj financovať. je tu tá dôležitá téma 5 miliard eur pre EFSI. Členské štáty majú túto možnosť, môžu ju využiť, ale musíme pripomenúť, že tento fond by mal znižovať rozdiely medzi členskými štátmi. Pretože teraz vidíme, že tento fond sa používajú len niektoré členské štáty a mm, e, financujú z nich veľké projekty, napríklad diálnice. A to možno, že nebude mať až taký veľký spoločenský efekt. Podporiť tu samozrejme dopravnú infraštruktúru medzi mestami ale energetická efektivita, rast zamestnanosti, redukcia fosílnych palív, aj to by sa malo financovať z nástroja FC. A mali by sme tiež predpokladať aj e, isté geografické ciele pre tento fond. Aby sme sa nedostali do situácie, kde len 5 alebo 10 členských štátov spotrebuje celý tento fond. Preto si myslím, že potrebujeme isté hranice alebo teda limity alebo, alebo stanoviť oblasti, aby sa umožnilo viacerým členským štátom využívať tento fond. No a tiež musíme zabezpečiť, aby tento fond pomohol znížiť rozdiely medzi regiónmi. No a teraz ďalšia poznámka otázka e, Regi. E, e, áno, tomu sa musíme venovať a samozrejme to potrebuje zdroje a tie musíme nájsť. A okrem toho, ja ako bývalý primátor si uvedomujem, ako je ťažké integrovať nové príchody. E, e, my preto musíme vytvoriť na to zdroje regióny, možno budú musieť prispôsobiť svoje sociálne programy, pokiaľ ide o zamestnanosť. A musíme zabezpečiť e, o to, aby sme utečencov mohli integrovať, aby sme pre nich napríklad pripravili jazykové kurzy. Ďakujem veľmi pekne. Praje si ešte niekto prehovoriť? Ak to tak nie, tak dám slovo Európskej komisii, DG Regio, pán Filip Žurek a pán Leith Hognes. Kto prehovorí ako prvý? Filip Žure, ďakujem pekne. Ja asi nemám až tak e, veľa toho, čo by som mohol dodať v porovnaní s tým, čo už aj vysvetlil e, e, spravodajca. Samozrejme, komisia teraz pripravuje finalizáciu tohto návrhu rozpočtu. Je to naozaj citlivá otázka. Musíme zladiť jednotlivé témy, jednotlivé krízy. Myslíme, alebo konáme v rámci toho MFF rámca, máme tam isté flexibility, isté možnosti, ktoré tam stále sú a preto tentokrát e, sme s návrhom prišli trochu neskôr, pokiaľ ide o návrh rozpočtu a takisto som si poznamenal tie jednotlivé vystúpenia rečníkov, aj pokiaľ ide o stranu e, platieb. My sme teraz už e, skrátili alebo znížili ten objem nezaplatených pohľadávok aj kvôli tomu, že E, tých e, pohľadávok zo strany členských štátov je trochu menej medzičasom a my e, sme zohľadnili aj potreby na 2017 v našom návrhu odhadov. Nemal by to byť veľký problém na rok 2017, ako to už zaznelo, ale samozrejme dávame pozor aj na to, čo sa stane v budúcnosti, pretože to by naozaj boli už potom výzvy pre koniec viacročného finančného rámca. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem. Pán Gajer, chcete zareagovať? Nech sa páči. Ja, vielen Ďakujem za vaše pripomienky, milí kolegovia a kolegyne. Ja by som sa chcel teraz vyjadriť k pár veciam, ktoré tu zazdeli. Poprvé, kríza pladieb. Ja som v takej dobrej pozícii na to, že môžem povedať, že ten nadchádzajúci rozpočet sa až, nás až tak nebude týkať, ale ten, tento problém pladie potom nastúpi na konci e, toho celého obdobia. Opäť sme si vyťahli deku až po krk Takže tým pádom nehrozí, že sa e, nachladíme, ale to deka je krátka, takže nám mrznú nohy. A je jasné, že toto príde, že tie nohy nám budú mrznúť v roku 2018, 2019, 2020. A som trochu optimistický že možno tú situáciu aj zvládneme, pretože s veľkým prekvapením som zažil rokovania o rozpočte, kde rada úplne e, v podstate e, ignorovala čísla, ktoré predložila komisia. Komisia predložila čísla v súvislosti s nejakými e, ne, zaplatenými platbami a rada povedala, my vám toto neveríme. Takže teraz už takto snad nebude, pretože teraz pravidelne nám komisia zasiela príslušné čísla a teda tam máme prehľad o finančných rezervách, o e, platobných záväzkoch. No a ukázalo sa, že teda bude buď sa treba doplatiť asi 3,3 miliardy eur. No a teraz snať e, sú realistickejšie predstavitelia rady. Rada mala druhú takú politiku, to sa zrkodluje aj v predmežnom finančnom rámci, že sa nepozerali na naše záväzky, ale skôr na platby. Sú záväzkami tam nerobili žiadne problémy. Urobili problémy alebo zavreli peňaženku potom až keď malo dôjsť k platbám. No a z teórie to tak vyzerá, a o tom som hovorila aj s vašim výberom aj s expertami, vyzerá to tak, že nie každý projekt, ktorý sa plánuje, sa nakoniec e, realizuje. Možno niektorí odpadnú po ceste, nejaké súdne procesy zdržiavajú veľké infraštruktúrne projekty, takže v podstate nakoniec nie je treba až toľko peňazí, aby sme dostali našim politickým záväzkom, takže celý ten objem tých záväzkov sa v podstate nerealizuje. A ja si dokážem predstaviť, že možno nejaké pol percenta alebo 1% platieb zostane tam, ale systematicky, pokiaľ tu budeš nejakých 5% e, problematických, tak, tak to nemôže ostať, pretože my roku 2020 máme v rámci medziročného finančného rámca e, v podstate e, zmocnenie pre platby vo výške asi nejakých 960-970 miliard eur, ale sme schopní dostať len asi 907. Takže tuto by malo byť našim politickým cieľom, aby sa realizovalo čo najviac politických zmysluplných projektov. No a v tom prípade tá situácia s platbami sa bude stále horšovať, čím viac tým, čím ďalej tým viac. No a teraz máme šancu ešte do toho zasiahnuť, do toho procesu vidíme, že je tu riziko takýchto, takejto krízy pladieb a e, ešte sme to úplne nezažehnali. Takže myslím si, že by sme to mali trochu dostať pod kontrolou. vyvážiť to. To by malo byť našim politickým cieľom. Po druhé, a tu nehovorím o konkrétnych čiastkách, ale o kvalite. takže to vám ešte, o tom ešte porozprávam. Komisia intenzívne rozpráva o rozpočtovaní založenom na výkone. To dáva zmysel samozrejme, pretože nikoho nepoteší, keď dostal peniaze, aby si postavil nejaký most a všetko to prebehlo dobre, verejné obstarávanie a všetko to prebehlo fajn, ale ten most sa postavil na nesprávnom mieste takže sa nebude dostatočne využívať. V rámci rozpočtovej politiky toto je dôležitá diskusia, pretože napríklad Američania alebo v Amerike e, ich e, e, dvor auditorov v podstate sa sústreďuje hlavne na výkon a už menej na dodržiavanie pravidiel, takže nejaká chybovosť a tak ďalej, o ktorých sa hovorí stále u nás tak e, tam by sme to mali pozdržať a mali by sme skôr diskutovať kvalitatívne, čo dosiahneme prostredníctvom tých prostriedkov z nášho rozpočtu. To je určite veľmi zaujímavá diskusia a ja by som vás chcel nabadať k tomu, aby vy, výbor REGI, ste náš výbor nenechali samých v rámci tejto diskusie e, s komisiou, ale mali by sme sa myslieť nad tým, aké sú parametre, ktoré potom by zaručili úspech vynaložených prostriedkov z rozpočtu na mnohé regionálne projekty. Pretože keď sa ja zamyslím eh, nad týmto, milí kolegovia, tak je jasné, že výkon potom dáva aj rade eh, také vodítko, aby si uvedomili, či tie projekty sú úspešné. Možno si povedia, radšej bude menej, ale úspešnejších. A čím skôr začneme túto situáciu riešiť, tým lepšie. Ešte druhá vec, o ktorej chcem krátko pohovoriť, to je otázka fondu FC. Áno, komisár Katajnen nám to tu popísal na minulé plenárke ako obrovský úspech, ale tu otázka, či to nie sú projekty, ktoré by EIB aj tak financovala, aj bez FC. No a tuto som tiež hovoril s expertami. Takže myslím si, že túto súvisia s regionálnymi fondami a preto by tento výbor malo zaujímať, pretože či sa nám, e, čo sa nám podarí dosiahnuť prostredníctvom FC, tam ide predovšetkým o nejaké dodatočné doplkové projekty. Zatiaľ tam príliš nevyzerá na úspech. Ja som hovoril s kolegami, aj teda u nás v Nemecku, Samozrejme je v poriadku, keď SSFC financuje nejaká stavba diálnice v Nemecku, ale náš minister financí stále hovorí o tom, že je treba mať čiernu nulu v rozpočte, že je treba možno zvýšiť dane a, a čo sa týka využitia fondu FC v Nemecku, tak tam pomerne je na nízkej úrovni. Takže Určite v prípade FC ide hlavne o nejakú doplnkovosť, ale aj o to, kde sa tie prostriedky konkrétne využijú. Tam by sme sa nad tým mali zamyslieť. Ja nie som za kvóty, ja som za poradenstvo, za to, aby sme jasne zvyšili teda počet tých projektov, ktoré sú spolufinancované z fondu FC. Ale konštruktívna diskusia o FC, tu by sme mali rozhodne viesť. A ja tu teraz tak nahlas rozmýšľam nad tým, či možno peniaze, ktoré sú e, k dispozícii pre fond FC, by sme nemali ponechať e, v rezerve e, do tej doby, než komisia nezaručí, že Európska investičná banka tam nejaké veci skutočne osvetlí a rozbehne. Takže určite toto ešte overím, túto možnosť, keď budeme hovoriť o rozpočte a uvidíme, ako sa postavíme ešte k FC v budúcnosti konkrétne. Ďalej, čo týka utečeckej krízy z rozpočtového hľadiska, som trochu roztrpčený z tej situácii, e, z tej situácie s trastovými fondami. Rada, ne už v akomkoľvek zložení, vždy tu veľmi ambiciozne slubuje, ktoré finančné nástroje sa využijú, ktoré peniaze budú vynaložené na ten fond Madat, na Africký fond, e, sírsky, e, sírsky e, finančný nástroj, aby to riešilo teda zlý osud utečenco. No a teraz sú tu veľké sluby, tie sa donesú na komisiu a je treba to všetko trochu prehádzať aby sme mohli splniť tieto sluby. A potom sa pozriem na finančné príspevky členských štátov a tam je to blamáž, pretože tu padajú obrovské sluby zo strany členských štátov, že e, sa slúbia určite finančné prostriedky, no a potom členské štáty majú dodať tieto finančné prostriedky niekým sa to ukázalo veľmi jasne, napríklad čo sa týka Turecka, tak niektoré členské štáty nerobia vôbec nič. Niektoré zaplatia ten minimálny príspevok 3 milióny, toto vám zaručí, že môžete e, hovoriť o toho, ako sa tieto prostriedky vynaložia, ale viac nedajú. Takže ja si myslím, že by sme vždy mali sa pozrieť na to, čo sú členské štáty ochotné zaplatiť do týchto fondov a my potom doložíme tých ostatných 50 A už sa nechcem pozerať na to, že bude mať 250 miliónov e, pre Turecko, ktoré sme dodali my a členské štáty potom e, dodajú len ďalších pár miliónov. Dobre, na úvod sme nepotrebovali toľko prostriedkov, pretože ešte boli definované projekty, ešte ten e, prísun utečencov nebol až taký vysoký, ale až budeme hovoriť o európskom rozpočte, tak sa treba pozrieť aj na to, čo dodávajú, aké prostriedky dodávajú členské štáty, nakoľko sú ochotné otvoriť peňaženku a pokiaľ otvoria, tak otvárame potom aj my. No a ďalšia vec, alebo na záver tejto súvislosti, kolegyňa Tomášič. Ja e, v podstate z EKR súhlasím v mnohých veciach, pokiaľ by nás rada nechala takto postupovať, ale tá vaša žiadosť je uplatniteľná len vtedy, pokiaľ Rada Európskej únie a Rada ministrov sa nebude nebude stále predkladať nové a nové predstavy o tom, ako, ako využiť ten rozpočet, ako ho stvárniť. Takže je treba mať nejaký realistický plán. No a ja nemô... Plánovanie samozrejme je komplikované v súvislosti s rozpočtom. No a ja som to konfrontovaný s takou situáciou, že členské štáty, keď reagujú na utečenskú krízu, tak prvé ich napadne načrieť do rozpočtu Európskej únie. A potom až možno, čo by mohli doplniť oni. Takže treba, čo sa týka plánovania realistického rozpočtu, tak tuto musíme požiadať spoločne radu a povedať im, až príde kríza, tak tento parlament samozrejme má svoju politickú zodpovednosť, ktorú berie vážne. Musíme sa pozrieť na to, ako rozpočtovo zareagovať na krízu, ale rada to musí robiť tiež. A nie povedať, že analizujeme situáciu, väčšinou teda správne, potom vystavíme recept, ako politicky ďalej postupovať, ale účet sa pošle Európskej únii a doma daňovým poplatníkom porozprávať, že my to v podstate nebudeme platiť, že to e, zaťahne Európska únia. No a pokiaľ by rada takto e, bola ochotná postupovať, tak potom by sme dosiahli to, čo požaduje EKR, plánovanie, realistické rozpočtovanie ale pokiaľ bude rada pokračovať svoje doterajšie politiku, tak sa obávam, že bude sklamaný. Ďakujem. Thank you. Thank you, Mr. Ďakujem pekne, pán Gajer. Iba po minúty. Vy ste hovorili aj o tých analýzach, ktorých, ktoré vy, e, plývajú z výkonu, z výkonnosti a hovorili ste v tejto súvislosti o našom výbore. Prečo my máme niekoľko správ v tomto e, duchu. Lebo v nových nariadeniach máme uvedené tieto metódy vychádzajúce e, z výkonnosti. To nemajú byť iba nejaké mosty, ktoré nikam e, nevedú. Proste chceme, aby sme podporovali malé stredné podniky, trvalo udržateľný rozvoj, IKT a tak ďalej. A potom v programoch sú tieto indikátory, ukazovatele výkonnosti. A Takto proste my mm, postupujeme a máme tu e, tú rezervu 6% našich financí, ktorá bude vyplatená tým, ktorí majú dobrý ten výkon, dobrú tú výkonnosť. Čiže e, e, pokiaľ je nejaký most, ktorý nevedie nikam, to už je príklad z minulosti. To už ponovom nebude bývať. Teraz v novom období využívame túto metódu založenú na reálnom výkone a podľa nás je to dobrý príklad aj pre ďalšie politiky, rozvojová politika napríklad, oni takto nefungujú vôbec. A možno v najbližších rokoch, 2016, najmä 2017, ale aj teraz, keď hovorím o tej správe k článku 16.3, tam som ja spravodajca, proste chceme v tomto duchu postupovať aj tam. Čiže je to dobrý základ na spoločnú diskusiu. Dobre, ďakujem pekne koniec e, diskusie. Ďakujem za vašu účasť a naďalej sme vám k dispozícii, pokiaľ ide o správu, alebo teda stanovisko pána Vogana, aj pokiaľ ide o ďalšiu spoluprácu. Takže ďakujem ešte raz za vašu účasť a môžeme pokračovať ďalej v našom programe. Ďalší bod na programe je stanovisko pána Porebu. Týka sa legislatívnej správy výboru ITRE. Je to teda legislatívny návrh nariadenia, ktoré sa týka opatrení na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu. Výbor Regi sa rozhodol, že pripraví k tomu stanovisko. Rozhodnutie padlo v marci na našej schôdzi ďalšie výbory, ktoré pracujú na eh, tomto eh, dokumente sú AFED, a TREN. A náš spravodajca pripraví návrh stanoviska a predstaví ho. Navrhujem lehoty na eh, pozmeňovacie návrhy. Bol by to štvrtok 22.6. Takže, pán Poreba, nech sa páči vaša prezentácia tohto stanoviska. Pani Przewodnicząca, e, Szanowni Państwo. E, Ďakujem pekne. Ďakujem za to, že môžem tu dnes predstaviť toto dôležité stanovisko, odkedy sa prijalo riadenie v roku 2010, kedy teda odtedy už Európska únia e, dosiahla istý pokrok, pokiaľ ide o integráciu e, trhu e, s plynom a pokiaľ ide o tie opatrenia v oblasti bezpečnosti. Myslím si, že naša skúsenosť je taká, najmä potom, čo tu boli tie plynové krízy v roku 2006, 2009, 2014. Proste tieto skúsenosti nám ukázali, že teraz hovoríme o cez hraničných otázkach, ktoré sa týkajú celej Európskej únie. A to nariadenie, ktoré je v súčasnosti platné iba minimálne chráni domáce trhy s plynom. A iba obmedzeným spôsobom e, tieto trhy teda e, chránia to najmä z hľadiska technického, alebo skôr z hľadiska technického. Ja si myslím, že dnes čelíme viac všeobecným e, problémom, takým e, problémom, ktoré sú regionálneho charakteru a charakteru politického. A myslím si, a chcel by som to zdôrazniť aj v mojom stanovisku, že je veľmi dobré, že bezpečnosť e, energie je jednou z našich priorít v Únii a že patrí medzi ciele stratégie aj tej energetickej únie. A preto vítam skutočnosť, že hovoríme o bezpečnosti dodávok. A že by sme chceli zaviesť e, nové a posilnené nástroje spolupráce medzi členskými štátmi. A najmä by sme mali privítať návrhy, ktoré sa sústredia na princíp solidarity, na manažovanie alebo riadenie rizika a na to, aby boli tieto rizika prekonávané alebo minimalizované. Takisto by sme mali posilniť solidaritu a spoluprácu medzi členskými štátmi. To by vylepšilo aj bezpečnosť dodávok a tým pádom nariadenie by bolo efektívnejšie. Pokiaľ ide o cezhraničný charakter dodávok plynu, kde 90 dodávok plynu v Európe je tohto typu, znamená, že je tu isté e, riziko takého dominového efektu, pokiaľ ide o nejaké Ehm, krízové situácie pri dodávkach a práve preto potrebujeme spolupracovať a to aj s komisiou. Myslím si, že takýto regionálny prístup, ktorý ja podporujem a ktorý uprednostňujem, je dôležitý, aj keď sa pozriete na potrebu e, distribuovať dôsledky krízy v rámci únie. Potrebujeme transparentné kritéria a špecifické mechanizmy spolupráce, ktoré by mali viesť k diverzifikácii dodávok. A tá je v núzových situáciách mimoriadne dôležitá. Myslím si, že lepšia regionálna koordinácia vychádzajúca zo spoločných noriem e, pri dodávkach e, a infraštruktúre na e, európskej úrovni. Takže tieto by dávali alebo dajú členským štátom naozaj kvalitné nástroje, vďaka ktorým budú môcť riešiť e, otázky e, problémov s dodávkami alebo príliš vysokého dopytu. A princíp solidarity by mal byť e, právne záväzný princíp, ktorý by sa mal používať a znamená to, že by sme mali mať mechanizmus poskytovať plyn domácnostiam alebo do domácností a takisto aj do iných alebo iným príjemcom, ako sú napríklad e, nemocnice alebo iné verejne dôležité zariadenia. A to aj za cenu toho, že by sa potom znížili dodávky do iných oblastí. A je takisto dôležité, aby sme si mohli vymieňať e, informácie. A to budem zúrazňovať aj v mojom stanovisku. Súhlasím s tým, že Európska komisia by mala byť automaticky notifikovaná, pokiaľ ide o zmluvách, pokiaľ ide o zmluvy a teda potom, čo sú tieto zmluvy podpísané. A príslušné orgány, takisto aj Európska komisia by mali byť schopné, pokiaľ sa to, pokiaľ to odôvodnené, vyžiadať si informácie, ktoré budú využívané na vyhodnotenie rizik dodávok. Takže potrebujeme väčšiu transparentnosť v tejto otázke. Ja sa teším na prácu na tomto stanovisku. Dúfam, že budeme mať také stanovisko, kde budeme môcť hovoriť o mechanizmoch, mechanizmoch zabezpečenia dodávok primeraného objemu plynu do členských štátov. A to najmä v takých e, krízových situáciách. Toto by mal byť hlavný cieľ, ktorý v našom stanovisku by mal byť odzrkadlený. A inak povedané, mali by sme sa snažiť e, zabezpečiť, aby ten regionálny rozmer e, v tom v tej legislatíve e, zostal, aby sme ho aj my na výbore podporovali. Ďakujem pekne. Ďalej vystúpia tieňoví spravodajcovia. Pán Hekman tu nie je. Pán Van Nistelrooy, nech sa páči za EPP. Ďakujem pekne. Bohužiaľ, kolega Hekman tu nie je, ale on má podobný prístup k veci ako tu pán spravodajca. Naozaj e, zemeplyn je veľmi dôležitá téma. Poprvé, Plyn je naďalej e, dôležitou súčasťou energetického mixu. E, e, ľudia povedia, že by sme ho nemali používať, pretože nie je to obnoviteľný zdroj energie, ale to reálne nie je možné v dnešnej situácii. Zemný plyn je lepší ako napríklad uhlie v tomto ohľade a myslím, že na najbližších 50 rokov ešte naďalej zemný plyn bude dôležitý ako ste povedali aj v tom dokumente, aj vo vašom vystúpení, e, v Európe veľmi závisíme od dodávok a nové nariadenie je aj z tohto dôvodu dôležité. Takisto hovorí o tom slabom mieste e, a to je bezpečnosť dodávok. Vy ste spomenuli roky 2006, 2009 2014 a určite nebolo to naposledy v roku 2014, kedy je bezpečnosť dodávok e, naštrbená. A ako ste e, povedali, naozaj tá regionalizácia je dôležitá a preto my na výbore regi e, sa rozhodli toto stanovisko aj pripraviť. A regionalizácia to je aj širšie, e, širšia téma, než to, čo sme konkrétne spomenuli, ale to je jasné. A takisto e, môj kolega spomína, že ten e, dôležitý princíp je princíp solidarity so susedmi, ktorí sa ocitnú v nepríjemnej situácii. A už nejaké jednoduché, nejaké jednoduché zmeny tie už nastali. Svojho času napríklad sme mohli ten plyn, e, povedzme pred desiatimi rokmi, posielať iba jedným smerom. Ale na základe európskej intervencie sme teraz e, dosiahali to, že dnes už tieto stanice dokážu e, ten plyn posielať aj jedným, ale aj druhým smerom. Znie to možno relatívne jednoducho, ale toto je práve tá rozhodujúca otázka, keď hovoríme o solidarite. A druhá vec, o ktorej sme hovorili, je tá, že sme prikázali alebo prinútili členské štáty mať isté strategické rezervy. Pokiaľ máte nedostatok dodávok a proste potrebujete ten zemný plyn, tak je potrebné, aby ste mali kapacity navyše. A veľmi správne ste povedali, aj pán Heckman s tým súhlasí, že potrebujeme transparentnosť, pokiaľ ide o práve tieto otázky, aké opatrenia boli e, vykonané a v minulosti sme sa dozhodli, e, dohodli a zhodli na tých e, e, núdzových riešeniach, po koľkých dňoch musíte podporiť svojich susedov a bolo by dobré na novo túto situáciu vyhodnotiť aj v tomto dokumente. A pán Heckman sa bude tešiť na vaše pozmeňovacie návrhy, na váš e, ďalší prístup. Vravím, že má podobný ako e, vy ten prístup. A v zásade to je situácia, ako momentálne to my v EPP vnímame. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Smolková. Slovo. Ja vynechám ten politický úvod, pretože moji predrečníci presne pomenovali príčiny, prečo je dôležité to navrhnutá revízia o bezpečnosti dodávok plynu. História nás poučila, takže nebudem sa k tomu vrácať. S niektorými bodmi, ktoré tu predniesol pán spravodajca, sa stotožňujem, ale domnievam sa, že mali by sme sa zamerať najmä na tri okruhy pripomienok. Prvá sa týka, tak ako tu až aj bolo povedané, regionálneho prepojenia, ktoré by malo zohľadňovať praktické hľadisko. Krajiny, ktoré budú zaradené do jednotlivých regiónov musia mať existujúce obchodné vzťahy a vybudovanú potrebnú infraštruktúru. Zároveň musí byť každý definovaný región dostatočne vyvážený, čo predpokladá, že bude vždy obsahovať aspoň jednu silnú a dostatočne diverzifikovanú krajinu. Na druhej strane regionálne rozšlenenie krajiny nemôže byť prekážkou pre vytváranie bilaterálnych okruhov spolupráce zloženie regiónov, v rámci ktorých by mali členské štáty vytvárať svoje spoločné plány, by sa malo stavať na existujúcich štruktúrách regionálnej spolupráce a zohľadniť by sa mali možnosti zosúladenia rozloženia regiónov s koridormi transeurópskej energetickej infraštruktúry. Druhá pripomienka sa týka, týka mechanizmu solidarity, ktorý tu tiež bol spomenutý a mám taký pocit, že je potrebné bližšie špecifikovať, aby bolo jasné, ako sú jednotliví partnery povinní sa podieľať na nákladoch v prípade krizovej situácie vyhlásenej v niektorých z krajín. Komisia musí brať do úvahy, že členské štáty nie sú vlastníkmi plynu, preto bude potrebné vyjadriť sa aj k obchodnoprávnym e, vzťahom a povinnostiam. Tretia moja pripomienka sa týka konkrétne článku 15. Tá hovorí o spolupráci so zmluvnými stranami energetického spoločenstva, ktorý je potrebné bližšie upresniť. Fungovanie tohto mechanizmu musí zohľadniť rizika, ktoré môžu vyplynúť z dôvodu napríklad susedstva s Ukrajinou, hovorím za moju krajinu Slovenska, keďže veľkosť trhu s plynom práve Ukrajiny je neporovnateľný s krajinami susediacimi. Tu budú potrebné záruky, že prípadný krizový stav vo východnej Európe neohrozí krajiny, ktoré by tento výpadok mali pomáhať vyvažovať. No a na záver spomeniem ešte uplatnenie novej definície základná sociálna služba, kde taktiež vidím riziko, pretože pri jej uplatňovaní môže nastať zúženie rozsahu chránených obyvateľov v jednotlivých členských štátoch, ktoré už v danej legislatíve majú a čo si myslím, že budú nakoniec namietať aj členské štáty sme pripravení za skupinu podať v stanovenom termíne pozmeňujúce návrhy a teším sa na spoluprácu. Ďakujem. Thank you very much, Mr. Van Miltenburg on behalf of the ALDE. Ďakujem pekne, kolega za ALDE, pán Miltenburg. Ďakujem pekne. Takže áno, dodávky plynu sú zásadným prvkom európskej energetickej stratégie. Súvisí to taktiež s konkurencieschopnosťou, s rastom. Súčasné nariadenie z roku 2010 bolo prvým krokom zlepšeniu koordinácie pri reagovaní na nedostatočnú nedostatočnú bezpečnosť dodávok plynu. Samozrejme, je treba sa pozrieť na e, príslušné regióny, je treba zbúrať bariéry medzi členskými štátmi a taktiež znižiť náklady na prevenciu. Podporujem tento regionálny prístup, to e, spájanie e, regiónov do klastrov, o tom hovoril aj pán Nistelrooy, už sme o tom veľakrát diskutovali, a tento regionálny prístup v rámci energetickej bezpečnosti je dôležitý aj preto, aby sa rovnomerne rozložilo riziko potenciálnej krízy, ktorá bude mať dopad na e, európsky trh so zemným plynom. Je treba, aby sme boli odolnejší, musíme vytvoriť regulačný plán, ktorý by vychádzal zo situácie na trhu a taktiež si treba využívať domáce zdroje. Energetická účinnosť, taktiež dôležitá e, diverzifikácia zdrojov Takže mali by sme diversifikovať naše energetické zdroje, taktiež e, dodávateľov, aj trasy e, dodávok. Toto všetko musí byť v súlade s európskym právom a taktiež treba rešiť potreby Európskej únie aj partnerov a projekty v tejto oblasti by nemali byť financované Európskou úniou, hlavným princípom nemala byť len solidarita a spolupráca, ale taktiež rešpektovanie e, princípov trhovej ekonomiky. Musíme sa učiť identifikovať rizika každého regiónu, taktiež e, oceniť spoločný prístup, ktorý potom zmierňuje tieto rizika a zároveň by to malo byť pre e, zákazníkov samozrejme nákladovo účinné. Ďakujem za E, odvedenú prácu spravodajcovi. Ďakujem. Teraz pani e, Michel. Ďakujem. Takže aj pre nás je bezpečnosť dodávok plynu dôležitá, aj solidarita s tým súvisiaca. Máme taktiež tri pripomienky, hlavne po prvé. Samozrejme, dodávky plynu sú dôležité a Myslím si, že je treba predovšetkým sa venovať prevencii a budovaniu nových alebo hľadaniu nových e, a regionálnych zdrojov. No a samozrejme, toto je, je pre nás taký dôležitý aspekt. Po druhé, súhlasím s predrečničkou z SAD. Máme trochu problémy s tou otázkou definície sociálnych služieb. Ešte nie sme úplne jednotní, nevieme, či by táto definícia mala existovať aj na európskej úrovni, alebo či by nebolo lepšie to prenechať členským štátom. Takže mm, tak by sme to mali radšej. Pokiaľ by sme to ale už urobili na európskej úrovni, tam eh, máme pozmeňujúci návrh 9, kde sme to snažili trochu diferencovať. Pokiaľ by sme to robili na európskej úrovni, tak podľa mňa je treba trochu zväčšiť ten manevrovací prístor. Hovoríme tu o, teraz o vzdelávaní, o starostlivosti o deti, Myslím si, že by sme to mali trochu ešte uprosniť, presne si sa na to pozrieť, ako to urobíme. No a tretia vec, ktorú chcem povedať, zahrnutie miestnych regionálnych e, úradov, orgánov. Pokiaľ chceme regionalizovať, tak musíme aj jasne osloviť našich partnerov. Je treba to konkretizovať, ale vo všeobecnosti si myslím, že e, naše stanoviska sa až tak nelišia. Ďakujem. Chcete hovoriť pán Rope za pána Škrleca? Ďakujem, takže ja chcem tu povedať, že môj kolega z politickej skupiny je veľmi nerád, že tu nemôže byť osobne a prejde svoju prezentáciu. Sme spravodajcovi vďační za odvedenú prácu, ďakujem aj za e, pozmeňujúce návrhy. Súhlasíme s tým, že súčasná úroveň legislatívy nezaručuje stabilitu trhov s plynom, preto vítame zavedenie nového, nových mechanizmov a taktiež posilnenie súčasne platných mechanizmov, preto aby sme zaručili e, dostatočnú úroveň ochrany a taktiež spolupráce medzi členskými štátmi. Súhlasíme, že sú prípady, kedy v členských štátoch nefunguje e, mechanizmus e, trvého hospodárstva, tak tieto členské štáty musia byť chránené pred možnými dôsledkami. Musíme byť odolní pre prípady, nejakého prerušenia dodávok plynu, ktoré by bolo možno nečakané. Ja vám dám príklad. Litva má terminál LNG, ktorý sa využíva len na tretinu svojej kapacity z rôznych dôvodov a mohli by sme ho využívať viac. A miesto toho, aby sme tu dnes o tom takto rozsiahle hovorili, tak budeme potrebovať možno nor- Severný prúd 2, ale Severný prúd 1 sa používa len na polovicu svojej kapacity a zelená energia sa využíva stále viac a myslím si, že spotreba plynu nebude narastať. A ešte vás chcem upozorniť na jednu vec. Energetická chudoba. Mnohí ľudia majú problémy, keď majú zaplatiť účty za energiu, predovšetkým v zime, no a kvôli vysokým cenám, vysokým nákladom, tieto rodiny, predovšetkým v zime, žijú pod hranicou chudoby a preto je veľmi dôležité zdôrazniť dôležitosť dodatočných zábezpek, aby sme zaručili, že znižíme úroveň energetickej chudoby a E, že sa pohneme smerom k udržateľnej energii. Ďalej, potenciál obnoviteľných zdrojov. Fosílna energia, aj využívanie, môže niekedy nám pomôcť, aby sme sa chránili pred e, negatívnym dopadom prameniacich z, z zahraničných dodávok, je treba hovoriť o energetickej účinnosti. Všetko toto je treba vyhodnotiť a taktiež samozrejme musíme znižiť e, ceny energií. No ako bývalý primátor hovorím, že je možné napríklad znižiť ceny vykurovania. My sme ich znižili o 50 a taktiež potrebujeme využívať štruktúralne fondy a Horizon 2020 a synergiu rôznych finančných nástrojov. Teraz je treba aj obnoviť spoluprácu medzi členskými štátmi, ktorá takmer neprebieha. Taktiež dopravnú infraštruktúru je treba zlepšiť. A za spravodajcu e, zelených by som chcel poďakovať spravodajcovi. Dúfam, že nájdeme kompromisy. Ďakujem za odvedenú prácu. Ďakujem. Nevidím tu pani Demato, poslú spravodajkyňu, možno príde neskôr so svojou prezentáciou. Teraz odozdávam slovo zastupcom DG Energy a zastupcovi komisie. Ďakujem. Ďakujem za pozvanie na toto veľmi dôležité zasadnutie a diskusiu. Energetická stratégia je naozaj dôležitým elementom e, Eh, energetickej únie, eh, ide aj o energetickú efektivitu a obnoviteľné zdroje. To sa týka samozrejme aj bioplynov, ktoré sa dajú využiť ako eh, prídavný plyn pre zemný plyn, takže preto je tu aj prepojenie na agendu obnoviteľných zdrojov. Energetická efektivita je veľmi dôležitým bodom pre energetickú bezpečnosť tej sa dotkneme legislatívnym návrhom v e, blízkej budúcnosti. Plyn bude zohrávať dôležitú úlohu, ale nech budeme mať akýkoľvek scenár pre roky 2020-2050, bude veľmi dôležité, aby sme mali tie najčistejšie fosilné e, paliva a aby sme tak dosiahli prechod ku nízkouhlíkovej ekonomike staviame na funkcii, fungovaní vnútorného celého spoločného energetického trhu. Ale tento trh e, nemôže vyriešiť všetky problémy. Preto si myslíme, že toto nariadenie je potrebné a potrebné je tiež ho posilniť e, naďalej e, v rokoch a je potrebné posilniť regionálnu spoluprácu, pretože doteraz ten prístup sústreďoval na národný kontext a nezohľadňoval záujmy e, susedných e, krajín. Preto je veľmi dôležité vytvorenie cezhraničných opatrení, ktoré budú spoločne odsúhlasené e, členskými štátmi a nespoliať sa len na analýzu, ktorá sa vykoná spoločne. Samozrejme, analýza je veľmi dôležitá pre opatrenia, ale nie je to jediný prostriedok potrebujeme konkrétne opatrenia, e, na ktorých sa zhodneme cezhranične. Na to potrebujeme e, operačné skupiny členských štátov, nemôžeme to ponechať na nejaké ad hoc mechanizmy, e, že teda členské štáty sa stretnú neskôr po odsúhlasení nariadenia a, a potom sa ocitnú v nejakých zlých procesoch. Potrebujeme hneď na začiatku jasnú definíciu zo strany legislátorov, teda Rady a parlamentu. My sme navrhli kritéria pre regióny a je veľmi dôležité, aby tie skupiny boli relatívne malé a stabilné a v podstate, aby hovorili o silných stránkach a slabých stránkach členských štátov a vytvorili tak synergie, aby silnejšie členské štáty, ktoré majú e, prístup e, k e, likvidným trhom, aby posilnili vlastne tie slabšie členské štáty. Pokiaľ ide o bezpečnostné e, koridory pre dodávky, nemôžu byť náhradou, ako to niektoré štáty presadzujú. Musíme to posilňovať plnením témy Eh, a tej otázky, odkiaľ ten plyn možno brať, ak to bude potrebné. Tá teda potrebujeme európskejší prístup, než eh, ako tomu bolo to teraz. Solidarita je druhý dôležitý koncept tohto nariadenia. Je to vlastne mechanizmus na zabezpečenie dávok. Musíme hovoriť o tom, ako to zariadíme, o právnych, finančných a administratívnych eh, súvislostiach E, experti sa zídu s členskými štátmi v koordinačnej skupine pre plyn, aby nám to viac osvetlili. Potrebujeme flexibilitu. Nie je možné, aby sme v nariadení definovali vopred všetko, pretože tie situácie v Európe sú veľmi odlišné. Tretí dôležitý prvok nášho návrhu je transparentnosť e, kontraktov. Ide nám o to, aby sme zlepšili informačnú základňu pre posúdenie rizik zo strany členských štátov, a samozrejme komisia to musí potom posúdiť a my si uvedomujeme, a v minulosti sme to videli pri vývoji cien, že členské štáty, ktoré nie dostatočne si uvedomujú isté obmedzenia v obchodných kontraktoch medzi dodávateľmi a tí, ktorí odoberajú plyn, ani v tých najdôležitých kontraktoch e, sme to nevedeli, takže to musíme zlepšiť, teda potrebujeme nejaký mechanizmus automatickej notifikácie. No a potom dôležitým prvkom je zlepšenie spolupráce s e, e, Energy Community, teda s energetickým spoločenstvom a to v záujme oboch strán, teda potrebujeme reciprocitu. Je to v záujme oboch strán. Tým sa posilní aj náš spoločný trh prostredníctvom e, koordinácie s energetickým spoločenstvom budeme mať vyššiu likviditu a budeme mať e, spolahlivejšiu základňu spolupracovať. Ochr, e, teda zákazníci pod ochranou, tam potrebujeme flexibilitu pre členské štáty to zdôvodnenie tejto definície na európskej úrovni je to, že tá ochota pomôcť susedom sa nebude e, oslabovať e, veľkou štedrosťou, ale samozrejme členské štáty potrebujú si slobodu a preto sa snažíme mať akýsi stredný vyvážený prístup. No a napokon infraštruktúra, tu si myslíme, že musíme vybudovať e, a rozvíjať to, čo máme, Musíme lepšie poprepájať to, čo už máme k dispozícii, e, najmä pokiaľ je o spätný chod. Tam nám e, analýzy ukázali, že e, by bolo eh, odôvodnené, aby sme rozvinuli eh, ten, tú techniku spätného eh, chodu, pretože zatiaľ máme, alebo spätného toku, lebo zatiaľ máme len dva členské štáty zapojené do, tejto, do tohto mechanizmu. To je toľko z našej strany a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s vami. Ďakujem. Ďakujem. Pán Porebo, nech sa páči. Niekoľko slov, aby som to zhrnul. Chcem sa vám veľmi pekne poďakovať za všetky vaše poznámky a všetky vaše poznámky a tiež návrhy. Ja si myslím, že vaše návrhy len posilnia moje stanovisko a som rád, že je tu všeobecný súhlas s tým, že potrebujeme dodatočné opatrenia, ktoré rozšíria, a posilnia e, a, a, a zabezpečia e, zvýšenú bezpečnosť dodávok e, v spoločnom, na spoločnom trhu. Ja si myslím, že by sme sa mali sústrediť na tri veci, ktoré nám môžu pomôcť. Prvá, regionálne skupiny, potom solidarita a po tretie, solidarita medzi jednotlivými členskými štátmi a teda to tretie, transparentnosť kontraktov. Chcel by som e, použiť tieto tri body ako základ môjho stanoviska. A samozrejme, uvítam vaše pozmeňovacie návrhy v tých témach, ktorých ste sa dotkli, lebo sú jednoznačne v línii toho, o čom som uvažoval prv, teda tie moje tri e, hlavné línie, ktoré chcem zahrnúť do môjho stanoviska. Chcem sa vám poďakovať ešte raz a chcem vyjadriť presvedčenie, že stanovisko, ktoré spoločne pripravíme, bude stanoviskom, ktoré výboru regii dá nástroj, ktorý bude veľkým príspevkom pre posilnenie e, nariadení, ktoré nám pomôže zvýšiť e, bezpečnosť dodávok e, plynu v celej EÚ. Ďakujem veľmi pekne. Teraz budeme pokračovať s ďalším bodom na programe. Ide o prezentáciu štúdie E, ktorú vypracovala tematická sekcia B na tému služby všeobecného záujmu v období financovať 2014-2020. Výbor Regi vyžiadal túto štúdiu, aby posúdil príspevok e, e, Európskych štrukturálnych fondov pre služby vo verejnom záujme v súčasnom programovom období štúdiu, štúdia bola vypracovaná a dnes nám pán Erik Klorsen oprezentuje výsledky tejto štúdie, ktorý je starším konzultantom alebo hlavným konzultantom. A potom budeme mať priestor pre otázky a poznámky. A teraz, pán Glorsen, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Dámy a páni, ďakujem vám za možnosť prezentovať vám štúdiu o službách vo verejnom záujme v e, finančnom období 2014-2020. SGI v kontekste koheznej politiky je jednak výzva, ale aj paradox. Je to výzva pre dva dôvody. Veľká časť koheznej politiky sa priamo alebo nepriamo spája s ustanoveniami SGI. Tento termín SGI sa málo kedy ale používa v kontexte koheznej politiky, skôr sa hovorí, e, používa v konkurencie schopnosti. No a je preto dôležité, aby sme mali rovnováhu medzi obranou verejných záujmov a predložením skreslenia, alebo e, skreslením e, verejnej súťaže, hospodárskej súťaže. SGI sú veľmi dôležité pre ekonomickú, e, sociálnu a územnú koheziu. E, je, sú dôležité pre rozvoj rastu a kohezná politika môže ovplyvniť e, e, poskytovanie verejných služieb, ale málo kedy sa o tom hovorí. Takže čo sú SGI? V tejto prezentácii sa sústredíme na služby v e, ekonomickom záujme. To sú ekonomické aktivity, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom nejakého trhového kontraktu. Ale ide o verejný záujem, ktorý e, by nebol poskytnutý alebo uslúžený bez e, verejnej intervencie. SKI sú aktivity, na ktoré máme teda regulácie, politiky, pretože e, sa to musí regulovať politikami. Pretože je to teda, do istej miery je to tautologické verejný záujem je odlišný v jednotlivých eh, verejných eh, oblastiach verejnosti. Rozvíjajú sa tak, ako to ilustrujú eh, diskusie napríklad o širokopasmovom internete alebo o mobilných telefónoch trhový kontext, v ktorom sa rozvíjajú e, tieto služby, majú globalizačný efekt a dotýkajú sa tej tiež európskej integrácie. Preto SGI je veľmi dynamické, e, e, dynamická oblasť. V tejto krátkej prezentácii sa pozrieme na poskytovanie SGI v Európe, potom si všimneme príspevky ESS, ESIF a, a potom povieme niekoľko odporúčaní. Takže poprvé, teda čo sú služby uverejného záujmu v Európe. E, tvoria veľkú časť európskej ekonomiky, 25 pridanej hodnoty, 30 zamestnanosti a 22 všetkých investícií. Musíme si uvedomiť, že máme veľké odlišnosti podľa krajín. Mm, napríklad pokiaľ ide o pridanú hodnotu, je to menej ako 20% v Rumunsku, ale viac ako 40% v e, Dánsku a iných krajinách. Takže tu je veľká odlišnosť. A pokiaľ ide o zamestnanosť ešte viac, menej ako 19% v Rumunsku, ale viac ako 48% vo Švedsku alebo Belgisku. Pokiaľ ide o investície, máme 11% v Portugalsku alebo Spojenom kráľovstve a 66% v Eh, Litve. Takže tie rozdiely sú dosť veľké. Ale všimli sme si údaje 2006-2007, kde eh, ten eh, podiel SGI sa zväčšuje. Takže ide tu o stabilizujúci faktor, pokiaľ ide v obdobie ekonomickej krízy. Takže všimli sme si, že politiky SGI sa týkajú jednej štvrtiny európskej ekonomiky a je to veľmi dôležité. Nie je to také jednoduché, aby čosi, čo je tak významné a veľké, bolo funkčným celkom tejto e, politiky. Na druhej strane ale možno argumentovať, že SGI je vlastne veľmi dôležitou oblasťou tvorby politik. E, ako vieme, legislatíva EÚ sa dotýka fiskálnych e, e, oblastí, nedotýka sa práva zhromažďovania, práva štrajku, ale Európska únia príjma opatrenia, aby umožnila e, národné, regionálne orgány plniť svoje služby v verejnom záujme. Takže máme to vlastne v samotnej definícii Európskeho sociálneho trhu alebo sociálnej trhovej ekonomiky. E, niektorí komentátori si všimli istú nevyvahu. Na jednej strane vidíme, že procesy, ktoré vedú k európskym spoločným riešeniam, sú veľmi komplikované a zdlhavé. A na druhej strane e, právne rozhodnutia, ktoré obhajujú práva jednotlivca, e, pokiaľ ide o obmedzenia v voľnom pohybe, tak tie sa príjmajú veľmi rýchle tiež sme si všimli, že SGI je veľmi rôznorodou oblasťou a je veľmi ťažko formulovať všeobecné princípy. Ale máme dva základné prístupy, e, ktorým sa tieto otázky riešia. Na jednej strane e, regulovať trh od začiatku, takže musíme trh e, dať do určitého rámca, ktorom sa poskytujú služby v verejnom záujme. No a potom si môžeme všimnúť dopady E, e, negatívne dopady e, fungovania voľného trhu. Možno sa to netýka tých veľmi zásadných oblastí európskej ekonomiky, ako je napríklad náklad doprava alebo energetika, ktoré sú teda tie základné témy poskytovania SGI v Európe E, najprv ide o vylepšenie outsourcingu. E, to sa stále viac e, používa. Musíme si uvedomiť, že európske nariadenia obmedzujú túto oblasť, pretože súčasný právny rámec vedie k tomu, že outsourcing by sa mal Eh, vyhľadávať v rámci európskeho kontextu a aby sa predišlo akejkoľvek eh, neoprávnenej štátnej pomoci. Je potrebné vytvoriť teda rámce, ktoré nám eh, poskytnú väčšiu istotu v tejto oblasti. Kvalita služieb sa tiež musí zohľadňovať v tomto kontexte. Máme tu isté prvky kvality, napríklad dostupnosť, spravodlivé oceňovanie, ktoré si súkromní poskytovateľ nevšímajú, ale týka sa to e, verejného záujmu. Ďalšou dôležitou témou je, ako vytvoriť e, verejno-súkromné partnerstva, ktoré plnia všetky očakávania, pokiaľ ide o zabezpečenie verejného záujmu. Vieme, že máme centrum expertízy pre verejno-súkromné partnerstva, ale zahrnutie PPP do štruktúrnych fondov sa ukázalo ako veľmi e, e zložité, pokiaľ ide, pre, pretože sú tu dôl, zložité regulatórne opatrenia. Ďalšou témou je využitie e, e sociálneho podnikania. Najmä e, v dobe krízy sa táto oblasť rozvíjala. Musíme preto vytvoriť stabilnejšie regulatórne prostredie, ktoré podporí rozvoj e, sociálneho podnikania. Štvrtá téma e, demografická polarizácia, teda koncentrácia a zmenšovanie populácie. To sa deje rozličnou rýchlosťou a v rôznych krajinách to má rôzny stupeň vývoja. Teda potrebujeme expertízu, ako e, sa prispôsobiť zmeniacemu sa obrazu populácia. Teda sú tu veľké možnosti pre výmenu skúseností v tejto oblasti. No a napokon tá posledná dôležitá téma je cezhraničná integrácia poskytovania služieb vo verejnom záujme. Tu je ešte veľký priestor pre e, možnosť rastu. E, ako prekonať eh, regulatórne, jazykové a kultúrne bariéry medzi členskými štátmi pri poskytovaní cezhraničných služieb vo verejnom záujme. Keď sa pozrieme na eh, súčasné príspevky ESIF eh, pre SGI, tak si môžeme všimnúť, že ESIF predovšetkým podporuje investície a nie e SGI ako také. Všimli sme si, že princípy koncentrácie úsilia v rámci ESIF cez tematické ciele môže obmedziť jednotlivé dôležité témy SGI. E, teda je tu, venujem sa málo pozornosti tomu, čo by mohlo napríklad pomôcť fungovaniu e, trhu práce, alebo ako možno e, zlepšiť E, e, fungovanie jednotlivých e, častí ekonomiky. A to je dosť ťažko zosúľadiť s týmito cieľmi. Čiže sme si všimli, že špecifické regulatórne ustanovenia pre SGI, teda neexistujú špecifické regulatórne ustanovenia pre SGI. Všímame si, ako fungujú tieto aktovaty a to sa nezahrnulo do pravidel pre ESIF. Všimli sme si tiež, že existuje veľmi dôležitá úloha pre ceznárodné, volá nadnárodné ETC programy a tie zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri e, rozširovaní dobrých skúseností v Európe. Existujú centra v Európe, ktoré vytvorili, napríklad na severe Švedska vidí, sme si všimli nadnárodné centra pre e, e, odbornú prípravu, ktoré reintegrujú ľudí do, na trh práce alebo medzi Skargem a e, e, povodím Sári, kde e, existujú takéto programy. Tam sú už 10 skúseností a tieto výsledky sme si všimli prostredníctvom programov ETC a potrebujeme ale kontinuitu, aby sme získali e, takéto cezhraničné ustanovenia pre SGI. A to sme si všimli teda na základe e, študovania dobrých overených postupov. Tiež chcem e, hovoriť o e, príkladoch, ktoré sú dobrou ilustráciou fungovania SGI. E, prvý príklad ide o sociálne ubytovanie e, na Malte, sociálne byty. Ide e, o regeneráciu vylúčených komunít. Tento program buduje vlastne ubytovanie na vyššej úrovni operačný program e, e, vlastne hovorí o regenerácii verejných priestorov, ktoré sa na to využívajú, napríklad e, oblasť prístavov. A zdôvodnenie je v tom, že investície do sociálneho ubytovania majú dobrý dopad na zdravie a sociálnu integráciu. Keď sa pozriete na logiku tohto sledu, tak uvidíme tu opäť to, tu, ten, tautologi, to tautologické myslenie, o ktorom som hovoril. Zavedenie ESIF je relevantné, keď e, sa týka e, trhu e, s bytmi a našim cieľom, pokiaľ je ním zlepšiť zdravie a sociálnu integráciu, tak si môžeme položiť otázku, či aj nejaké iné zásahy by boli bývali účinnejšie, než sa môžu sústreďovať na e, stred mesta Valeta. Či by možno tá logika bola lepšia, pokiaľ by sme namixovali nejak alebo namiešali sociálne byty a nejaké iné zásahy. No a čo sa týka politi- politiky konkurenceschopnosti, pokiaľ toto prevažuje v politike súdržnosti v rámci prístupu k SGI, tam sme to ešte presne neznaformulovali. V tomto prípade teda tu vidíme negatívny dopad sociálnych bytov, pretože sa tým e, vytvára v podstate štvrť, ktorá potom vedie zdravotným problémom. Takže by sme mali využívať logiku politiky súdržnosti, ktorá je povedala, že to má určité územné ciele, ktoré by potom mali určiť logiku našich zásahov v rámci určitého programu. Pretože toto sa nedeje, tak sa dostávame k takým zásahom, že sa e, financujú, že sa tam napríklad financujú takéto zásahy v rámci valety a ale toto nie je v súlade s racionále tejto politiky. Ďalej, ďalší príklad, širokopasné pripo- pripojenie v Estonsku. Máme tu investičnú prioritu vybudovať siete širokopasného pripojenia naprieč Estonskom. Tento program má zlepšiť pokrytie a implementáciu elektronických služieb toto by vedlo podporovaniu rastu založenú na, vedomos- na vedomostiach a taktiež digitálneho hospodárstva. Tu opäť môžeme legitimne povedať, že lepší prístup širokopásmovej sieti potom lepšie umožní podnikom, aby sa zúčastňovali na aktivitách, ktoré sú časťou digitálneho hospodárstva. A ďalšia otázka, nie v súvislosti so štrukturálnymi fondami, je, že tu nejde len o to, aby sme podporovali takéto aktivity a že to povedie k zvýšenému dopytu a že potom sa širokopasmové pripojenie môže spontánne budovať e, súkromnými spoločnosťami. Takže myslím si, že by sme sa nemuseli sústredovať len na infraštruktúru. A táto logika vyplýva z tejto politiky SGI, pokiaľ to prepojíme s logikou politiky súdržnosti, že sa vlastne sústredíme väčšinou iba na budovanie infraštruktúry. Takže teraz nedostatky že kľúčový prístup, okrem toho, ako SGI môžu prispieť k regionálnemu rozvoju, tieto prístupy musíme ešte rozvinúť. Tá logika najprv je tá, že by sme mali budovať infraštruktúru, ale zároveň treba zlepšiť prístupnosť, dostupnosť, kvalitu, rôznorodosť tých rôznych opatrení, ktoré nám umožnia sa dopracovať k inkluzívnejšiemu regionálnemu rozvoju a k lepšej prosperite na regionálnej úrovni. Takže No, takže ide nám tu o podporu územných integrovaných prístupov vidíme tu väčšinou takú sektornú logiku, že sa tu neberú do vahy dopady, aké to bude mať na sociálnu súdržnosť, pracovný trh. Naďalej teraz sa toto neberie dostatočne do úvahy. A vidíme, že tie hlavné programy ESIF nepodporujú eh, inovatívne SGI, a poskytovanie SGI. Ďalej. Čo navrhujeme? Ak sú naše odporúčania. Prvé je to kampaň, osvetová kampaň, ktorá bola zameraná na rôzne úrady, aby tento nástroj bol využívaný viac aj e, v súvislosti s roz- našou politikou e, rozvoja, regionálneho rozvoja. Ďalej môžeme podporovať programy ETC, deliť sa o dobré, o dobrú prax, dobré skúsenosti, napríklad zlepšiť nákladovú účinnosť, v rôznych oblastiach, ako napríklad v e, riedko, riedko obývaných oblastiach, najzdialenejších periférnych oblastiach. Taktiež e, integrované investície môžeme podporovať ďalej miestny rozvoj, ktorý je vedený spoločenstvom. Toto môže viesť k lepšej mobilizácii SGI integrovanejším a účinnejším spôsobom. Ďalej. Okrem toho súčasného plánovacieho obdobia 2020 máme ešte ďalšie ciele, predovšetkým pre e, konať toto myslenie založené na mm, hospodárskej súťaži. Skôr by sme sa mali sústredovať na spoluprácu, čo vlastne chceme dosiahnuť prostredníctvom týchto služieb môžu rôzne sektory e, spolupráce v rámci rôznych dopravných alebo infraštruktúrnych programov, môžeme využiť partnerstva, aby sme definovali verejný záujem, ktorý môže byť dosiahnutý prostredníctvom e SGI. Ďalej ESIF musí doplňovať e, politiku, konkurenčnú politiku a tieto toto sú teda dve oblasti, v ktorých na, to, na tom pracujeme. Ďalej ten prístup ESIF by mal byť, príspevok ESIF by mal byť menej sektorálny, mali by byť viacej územne orientovaný, Mali by sme monitorovať poskytovanie SGI na podregionálnej úrovni. A taktiež sa pozrieť, aké sú tam nezrovnalosti medzi e, rôznymi mestami alebo regiónmi, či už na úrovni na 3, na 4. Čiže zlepšíme monitorovanie a jasne by sa ukázalo, prečo niektoré tie regióny, že sa nedarí dosiahnuť tú úroveň rozvoja, o ktorú im ide. Máme taktiež možnosť rozvinúť našu územnú spoluprácu európskych e, území, územných celkov. Určite môže mobilizovať aj príslušné nástroje v tejto súvislosti. Ďalej, Môžeme sa deliť o overenú prax v oblasti poskytovania SGI. Môžeme podporovať dialog medzi jednotlivými programami ESIF. Vidíme tu už dobré príklady, ktoré sú veľmi slubné, napríklad v rámci makroregionálnej stratégie, ktorá často veľmi dobre funguje. Videla som príklady napríklad zaobchádzania s odpadom v Jadransko-Jonskej oblasti. Takže tento rámec môže byť za týmto účelom dobre využívaný. Ďalej, zlepšiť vyhodnotenie pridané hodnoty v, na vzdelanejších oblastiach. Vieme, že tam tie náklady sú trochu vyššie. Často je ťažké v časoch šetrenia opodstatniť nejaké dodatočné náklady. je Treba to vidieť na podklade pridanej hodnoty, čomu to povedie, nielen tie náklady. A je treba umožniť takéto, takéto hodnotenie hospodárskej, dodatočnej hospodárskej hodnoty, ktorú by toto generovalo. No a na záver je potrebné sa pozrieť na to, ako by ESIF mohol podporovať napríklad sociálne um, podniky. Je treba ho lepšie brať do úvahy, tak aby sme mohli vytvoriť dobré podmienky, minimálne podmienky, aby mohli byť spustené rôzne organizácie, rôzne aktivity e, nejakých neziskových organizácií, mimovládnej organizácie a tak ďalej. Ďakujem. Ďakujem pekne za túto prezentáciu. Bola naozaj veľmi komplexná a kompletná a informatívna. Pán Nilsen, nech sa páči, ako prvý z kolegov, ktorý sa bude pýtať otázky. Ďakujem pekne vystúpim po švedsky, pretože viem, že aj kolega uh, mi rozumie, keďže to je tiež človek, ktorý po švedsky. Takže ďakujem pekne za uh, prezentáciu tejto kvalitnej štúdie. Uh, takže vidím, že váš uh, dokument, aj to, čo ste povedali, vlastne potvrdzuje aj to, čo uh, ja ako starosta e, poznám, aké skúsenosti ja mám. A táto štúdia obsahuje e, rôzne dáta, opisy problémov a takisto aj odporúčania. Pokiaľ ide o tú najviac e, dôležitú možno e, časť, to zhrnutie, tak chcel by som povedať e, možno niekoľko vecí. Poprvé, čoraz eh, častejšie vidíme, že verejné orgány, e, miestne úrady a tak ďalej čoraz viac eh, pracujú e, alebo za, angažujú sa v tej sociálnej práci. Ľudia viac dôverujú týmto sociálnym službám, ktoré sú poskytované a ich využívajú. A potom je to otázka e, nejakých vzťahov, nejakého, teda toho, tej dohody o partnerstve, e, čo je princíp, ktorý veľmi dobre e, funguje v rámci tých vzťahov. Ja ako predseda interskupiny pre E, sociálnu ekonomiu, ekonomiku, hovorím, že aj tento sektor môže zohrávať e, dôležitejšiu úlohu v členských štátoch, než je tomu v súčasnosti. Ďalší aspekt, ktorý považujem za dôležitý, je, e, že chcem povedať, že by sme možno potrebovali politiku, ktorá je menej orientovaná podľa sektorov. Mali by sme viac sa snažiť o tú e, koheziu, než to nejako deliť podľa sektorov. A to podľa mňa nám umožní vytvoriť efektívnejší systém, efektívnejší projekt a takýmto spôsobom dosiahneme lepší výsledok e, za tie investície, ktoré vykonávame. Ja si myslím, že e, výbor REGI by mal E, tieto odporúčania si osvojiť. Všetkých kolegov poprosím, aj zamestnancov nášho výboru, aby si prečítali tento dokument, pretože nás istým, istým spôsobom e, orientuje do budúcna a je to dokument, ktorý je zaujímavý aj pre e, výbor EKON, keď napríklad budeme hovoriť o tom európskom semestri alebo o európskej politike do budúcna. Myslím si, že táto správa bude teda veľmi užitočná a ešte raz za ňu pekne ďakujem. Ďakujem. Ďalší rečnik pán Bogovič. Hvala lepa za e, to študijo, ki mislim, da je zelo kvalitetno pripravljena in tudi e, zelo še nadaljne. Ďakujem za toto štúdiu. Myslím si, že je veľmi dôležitá pre našu budúcu prácu a stanovenie smerovania nášho výboru, kde musíme hovoriť o budúcnosti politiky súdržnosti. Pripájam sa k tým, ktorí sú presvedčení, že sociálna súdržnosť no, v určitom území, v rámci Európy, v rámci členských štátov je jednou z najdôležitejších vecí našej budúcnosti. Preto je dôležité, aby bola Európa konkurencieschopná. V súvislosti treba povedať, že sociálna súdržnosť je veľmi dôležitá, musí byť zaručená. Medzi členskými štátmi sú veľké rozdiely, dokonca aj v rámci jednotlivých členských štátov sú veľké rozdiely. Aj ja som bol e, po dlhé roky primátorom a musím povedať, že sú veľké rozdiely aj v kvalite e, verejného sektora. Už som častejšie spomenul, že kvalita e, verejného sektora musí byť zlepšená, že tým by sa dala aj znižiť miera chudoby. Toto veľmi dobre hovorí aj táto štúdia. Chcem sa dôrazniť nasledujúcu vec. Demografické zmeny, demografická štruktúra. Poznáme, aké sú prognozy a jedna z kľúčových otázok je otázka starnutia Európy. Máme veľa nástrojov, ktoré ešte musí Európa použiť, aby sme čelili demografickým zmenám. Ja mám skúsenosti zo Slovenska, máme tam domovy dôchodcov, kde žijú ľudia, ktorí sa už o seba nedokážu postarať sami. Ale paralelne k tomu ešte môže byť pomoc poskytovaná aj doma. A tým môžeme, tým sa nám podarilo znižiť náklady 80%, pretože v takých prípadoch môžu ľudia jednoducho stať doma. Takže my rozmýšľame takýmto smerom. Taktiež sú aj centra dennej starostlivosti, ktoré taktiež sme otvorili, tým sa tiež dajú znížiť náklady No a tým pádom tí ľudia naďalej majú kvalitný život. Sociálne presuny, to je aj jedna z kľúčových tém pri e, Brexite. Taktiež hovorím aj o nezamestnaných. No a v Slovensku je to tak, že mladí ľudia si často dobre rozmyslia, či sa im vôbec oplatí pracovať a mnohí sa rozhodnú, že jednoducho pracovať nebudú, pretože potom dostávajú sociálnu podporu na deti a tieto sociálne presuny alebo dávky sú potom vyššie, než by dostali zaplatené za prácu. A myslím si, že by sme mali vytvoriť alebo stvárniť verejný sektor tak, aby jeho náklady boli nižšie. A ja podporujem takéto štúdie. Myslím si, že treba si vymeniať dobrú prax. Hovorilo sa aj o makroregiónoch. Tým pádom sa dajú regióny lepšie porovnávať. A je treba si uvedomiť, že neexistuje nejaké paušálne riešenie ktoré by platilo pre každú časť Európskej únie. Určité regióny musíme predovšetkým zohľadniť. Takže vítam túto štúdiu, myslím si, že je dobrým základom pre ďalšiu našu prácu. Ďakujem pekne. Pani kolegyňa. Zachváľujem na obširnej štúdii, ale ja čo sumarizirati. Ďakujem pekne za túto štúdiu, hovorí pani poslankyňa Tomášič. Ja to zhrniem e, veľmi e, stručne. Tie pravidla, ktoré sme e, ktoré máme momentálne k dispozícii, sú veľmi komplikované a sú aj isté časové nastavenia, ktoré potom ľudia nerešpektujú. A pokiaľ my to chceme zmeniť, tak vytvárame nové pravidlá, ktoré sú ešte komplikovanejšie. Takže myslím si, že by sme mali pripraviť nové pravidla, ale e, e, tú kvalitu e, naďalej tam tiež podržať a tak, takisto aj časové otázky. Pán Van Nistelrooy, nech sa páči. Ďakujem pekne. Keď sa pozriem na strany 118 a 119, vidím, že je tam konkrétne prepojenie medzi tým, čo máme napísané v nariadení a medzi týmito službami všeobecného zájmu. Bod 533 hovorí, že teda takto, že detailne sme e, túto otázku neprebrali e, z tohto uhla, uhlu, teda že tento, toto prepojenie sme v politike alebo na strategii nevytvorili. Takže otázka je, a je to aj otázka nakoniec na sekretariat, kedy by bol vhodný moment na to, aby sme túto otázku riešili. Aby sme sa aj venovali. Je to politika hospodárskej súťaže, ktorá spadá pod právomoci iných výborov, ale je teda e, nejaký moment na to, to je taká relatívne všeobecná pripomienka, teda strana 118, je, tam sa píše, že to je niečo, čo by sme mali do budúcna e, zohľadniť, ale nie je mi úplne jasné, či by e, to mala byť taká naozaj komplexná e, reforma nášho prístupu, kompletná, alebo nie. E, Všimám si, že to sú aj nejaké ďalšie oblasti, ktoré sa týkajú napríklad e, energetiky, inovácií, sú tam odkazy na e, povolenú e, štátnu pomoc alebo legitímnu štátnu pomoc. E, tam sú isté jasné ustanovenia a myslím, že aj v politike hospodárskej súťaže sú nejaké veci, ktoré sú jasne definované. Takže chcem sa spýtať, máme sa pozrieť na celý systém alebo máme rozmýšľať nad tým, že by sme mali lepšie podporovať, ako hovoril, hovorili aj kolegovia, tie body, e, tie miesta, kde sa to nejako e, prelína, e, napríklad prístup k nemocničným a iným službám a tak ďalej. Viem, že toto treba spraviť, treba to podporiť, ale mám problém identifikovať na základe týchto odporúčaní, aké konkrétne kroky podľa vás by sme mali prijať a možno by som si to mal ešte poriadne prečítať najprv Vy ste spomenuli koncept e, napríklad sociálneho e, bývania. Viem, že to určite spada pod e, služby všeobecného záujmu, ale rôzne krajiny majú k tomu rôzne prístupy. Niekde sú bytové družstva, niekde sú iniciatívy, E, iného typu, ktoré tieto otázky riešia. Bývajú to také polosúkromné podniky, častokrát a zase v iných e, členských štátoch sociálne e, bývanie je čisto štátna záležitosť, takže možno nejakú inštrukciu, ako vnímať veci môžeme dať, ale treba sa potom pozrieť aj na to, ako jednotlivé legislatívy členských štátov tieto otázky ošetrujú. Či teda to môžeme regulovať e, takýmto spôsobom. Pretože v tých nariadeniach potom už to sa určuje takým direktívnym spôsobom, pravda. Viem, že je to náročná téma, aj správa Wolkenstein, vtedy sa nám to veľmi útočilo. Oni hovorili, že takto niečo nemôžete nastaviť na celoeurópskej úrovni nakoniec. Čiže treba nejakým spôsobom e, aj aplikovať e, pravidlo hospodárskej súťaže v tomto prípade, ale neviem, či e, my v rámci našich ex ante podmienok môžeme zachádzať až tak detailne. Takže pýtam sa, aký je ďalší krok. Máme už ten systém relatívne komplexný, ako sme to včera aj počuli na tom vypočutí. Všetci nám to hovoria, že treba veci zjednodušovať, ale neviem, či je to možné. Dobre, to bola dobrá otázka. Do I miss? Yes, Mr. Rodriguez. Mr. Rodriguez. Muito obrigada. Uh, queria lhe agradecer eh, a, apresentação. Pani Rodríguez, ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať vystupujúcim za ich, eh, alebo vystupujúcemu za tú prezentáciu a gratulujem naozaj k tej prezentácii, pretože málo kedy tu vidíme na výbore e, takého E, e, vystupujúce, vystupujúceho, ktorý e, hovorí o tých regiónoch, ktoré sú najviac vzdialené od centra, alebo to sú tie periférne regióny, ktoré ste spomínali. Myslím, že hovoríte teda aj o týchto. A toto sú tie regióny, ktoré sú uvedené v článku 349 zmluvy. A chcem sa spýtať dve veci. Na strane 139 hovoríte práve o týchto najviac vzdialených regiónoch. A chcem sa spýtať konkrétne dve otázky e, alebo aby si mi prípadne jednu vec vysvetlili, pretože nerozumiem celkom dobre e, tomuto článku, alebo tomuto odseku či paragrafu. Čiže akým spôsobom môžeme v rámci európskych investícií podporovať takéto služby všeobecného zájmu v tomto prípade, pretože v tom odseku takisto hovoríte, že v týchto regiónoch tie náklady sú veľmi vysoké e, v týchto periférnych regiónoch. Takže ako e, vyriešiť túto otázku týchto vysokých nákladov? Môžete k tomu povedať niečo bližšie, pretože v rámci toho odseku, ako ste to napísali vy, nie je mi to úplne jasné. Chcete zareagovať teraz, e, pán kolega, na tie otázky, ktoré zazneli? Áno, ďakujem pekne za tie otázky aj za to pozitívne prijatie našej správy. Zoberiem príklad sociálneho bývania v Holandsku. Ak zoberiete holandský e, príklad, je to vec, ktorá už je regulovaná na európskej úrovni, pretože Holandsko svojho času e, malo taký univerzálny prístup k sociálnemu bývaniu a to, pod to spadala veľká časť e, holandského obyvateľstva ale to nebolo potom na európskej úrovni schválené a teda došlo k istej, istému pozmeneniu tohto systému tak, aby to bolo v súlade s európskym e, právom, čo je legitimné. Potom je otázka, keď vznikne takáto nová situácia, čo z toho vyplýva, pokiaľ ide o sociálnu a územnú e, súdržnosť a či si to potom vyžaduje nejaké dodatočné e, opatrenia v oblasti sociálnej e, kohezie, aby e, to išlo ruka v ruke zase s tou dereguláciou, ako sme to videli v Holandsku, aj keď podobné e, prípady máme aj v iných krajinách. Čiže máme tu také ako keby dve nohy. Na jednej strane e, politika hospodárskej súťaže, na druhej strane tá politika súdržnosti. To sú dve nohy, na ktorých Európa stojí a treba, aby e, boli nejakým spôsobom zladené. A ja súhlasím s tým, že je to naozaj boj o čas, ako rýchlo dokážeme deregulovať, e, čo sa vyžaduje z hľadiska justičného alebo e, legálneho. Niekedy tieto procesy idú relatívne e, rýchlo. Či teda stíhame tieto procesy zase dobehnúť tým, ako politika súdržnosti sa vykoná. Určite je to veľká výzva, neviem to nejako jednoznačne mm, ja vyriešiť, ako teda tento jeden prvok stíha to tempo toho druhého. Pokiaľ ide o tie najviac vzdialené e, regióny, ale tie ultraperiférne e, regióny, tak e, pokiaľ ide o investície, už teraz sa výrazne podporujú investície do týchto regiónov. Pokiaľ ide o to konkrétne ustanovenie, tak e, fondy ESIF e, to takto priamo nepodporujú, ale môžu a aj e, podporujú do väčšej miery transfer dobrých postupov alebo osvedčených postupov. Čiže máme podobné vlastnosti, ktoré majú odlišné tie európske ultraperiférne regióny, či už sú to ostrovy, či už sú to tie najviac severné časti Európy. Takže sú isté osvedčené postupy, ktoré je možné odovzdať si v rámci dialógu a v rámci e, tých štruktúrálnych fondov. Čiže sústredil by som sa na tie osvedčené, osvedčené postupy, na dialog e, o tom, ako tieto veci robiť e, dobre. A niekedy zaznievajú také veci a sú práve dosť nebezpečné v prípade týchto regiónov, že hovoríme o rovnakom prístupe. A keď povieme rovnaký prístup, tak v konečnom dôsledku častokrát to ani nedáva zmysel. Ak je nejaký izolovaný malý ostrov, tak nikdy reálne nemáte rovnaký prístup k nebezpečným E, službám napríklad nemocníc alebo k možnostiam dopravy. Proste potreba je e, tie alebo treba, aby tie potreby boli naplnené také, aké sú, aby život v týchto regiónoch bol e, možný. A keď hovoríme o rovnakom prístupe, to môže byť až kontraproduktívne, keď povieme napríklad, že takéto regióny nezapadajú do jednotného modelu toho, akým spôsobom by sa európske regióny mali rozvíjať. Ďakujem pekne týmto sa určite táto diskusia nekončí. Komisia poslanec pán Nistleroj. Dobre, ja som pochopil, že tu sú nejaké dve nohy, som tu počul niečo, ale moc som to nepochopil. <laughs> Nechcem to už komplikovať ďalej. Ja proste sa pýtam, e, ako vykonávať politiku komisie a lepšie, ako ju realizovať, nekomplikovať to ďalej. E, čiže keď hovorím o nejakých dvoch nohách, jednom tele, tak preto to je tiež súčasť toho tela. Prosím vás, dajte e, komisii čas a šancu pozrieť si celú štúdiu. Chcete k tomu niečo dodať? Ďakujem. Toto je veľká otázka a vyžaduje si ďalšiu diskusiu. Najmä to, čo hovorí pán Van Nistelrooy, teda, že je to komplexná téma, že tam sú dodatočné prvky, ktoré tam treba ešte dodať. Je to komplexná téma, určite áno. Ale chcel by som zareagovať na jednu tému. Prepašte, prišiel som trošku neskôr, tak som nepočul celú prezentáciu, ale jedna vec je dôležitá, a to síce nemali by sme E, politiku súdržnosti nejako príliš zaťažovať. Zodpovednosť súdržnosti v zmysle zmluvy, teda ekonomická, sociálna, teritoriálna, to je zdieľaná právomoc medzi Európskou úniou a členskými štátmi. najmä pokiaľ ide o túto otázku prístupu k službám, máme tu otázku subsidiarity a isté rovnováhy medzi tým, čo robí Európa a čo robia členské štáty. Takže toto je dôležitý prvok, ktorý by sme mali tiež do tej diskusie zaviesť. Napríklad, keď sme hovorili o tom bývaní, to je otázka, ktorá spada skôr pod právomoci členských štátov. A to je tiež e, súčasť tej širšej reflexie e, a úvahy, ktorú ešte musíme vykonať. Dobre, ďakujem pekne. Ako som povedal, nie je to posledná diskusia, kedy sa táto štúdia využije, takže ešte raz za tú štúdiu aj za tú prezentáciu ďakujem. Ďalší bod Nie, nie. E, ďalší bod je korigendum nariadenia Európskeho parlamentu a rady 1303 lomené 2013. Čiže o toto korigendum alebo toto kor- korigendum vyplýva z nejakých legislatívnych chýb. E, sekretariat vám toto korigendum dal k dispozícii 6. júna 2016 a máme tu 13 oprav, ktoré sú naozaj technického, respektíve lingvistického charakteru v porovnaní s dokumentom CPR, ktorý bol pridaný v roku 2013. Tieto e, zmeny boli dohodnuté právnikmi Rady parlamentu a komisie. Sekretariat e, rady nás informuje, že korigendum bolo schválené zo strany členských štátov Dohodli sme si, že na našom stretnutí 24. 25. maja, teda vtedy sme, to, e, sme si ten postup dohodli a teraz e, otváram lehotu 24 hodín, kedy môžete e, poslať okres sekretariatu vaše pripomienky alebo výhrady voči takéto dohode. Čiže zajtra o 12. je tá lehota, piatok 17. júna teda aby to bolo jasné. A pokiaľ nebudú žiadne výhrady zaslané, korigendum bude e, schválené. Pokiaľ takáto výhrada zaznie, alebo zaznie ju výhrady, tak budeme o tom hlasovať na stretnutí v júli. Je tento postup zrozumiteľný? Pán Berkovic, chcete sa k tomu vyjadriť? Ďakujem pekne. Chcem iba povedať, že toto korigendum je výsledkom veľmi dlhého procesu a komisia naozaj chce, aby e, teraz sme toto korrigendum e, prijali, pretože pokiaľ sa to nestane teraz, tak e, môžu z toho vyplývať nejaké dôsledky pre iné legislatívne procesy. Takže chcem vás poprosiť, vážení kolegovia, aby ste sa na to samozrejme pozorne pozreli, ale zároveň, aby ste konali pokiaľ možno rýchlo. Ďakujem pekne. Čiže ako som povedal, 24 hodín sa začína a potom budeme vedieť, e, ako sa členovia výboru rozhodli. Ideme ďalej. Bod 10. Rôzne otázky. Žiadne podľa všetkého nie sú. Čiže chcem vám pripomenúť, že ďalšie stretnutie bude v stredu 13.7. aj do obeda 9 až 12.30 a takisto aj po obede 15 až 18.30 a potom budeme pokračovať 4. 14. júla do obeda medzi 9. a pol 1. Týmto uzatváram dnešnú schôdzu a chcem e, poprosiť tých, ktorí tu zostávajú aj na schôdzu koordinátorov, aby zostali v miestnosti a bude teda e, pokračovať schôdza koordinátorov, ktorá bude za zatvorenými dverami. Ďakujem.